Bon après-midi, collègues. Príjemné popoludnie, kolegovia. Príjemné popoludnie. Vítajte v výbore DV a v Európskom parlamente. Všetci poznáte cieľ tohto stretnutia. Je to vypočutie pani Georgievi, aby sme vyhodnotili jej schopnosti, aby bola členkou komisie zodpovednej za medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu pomoc a zvládnutie kríz, portfólio, ktoré jej určil predseda Barroso. Pripomínam, že v súlade s usmerneniami pre schválenie komisie vzhľadom na odsek 17 nariadenia. Parlament hodnotí dezignovaného komisára podľa všeobecných kompetencií európskej zaangažovanosti a ich osobnej nezávislosti. Európsky parlament tiež hodnotí znalosti potenciálneho portfólia a schopnosť komunikovať Tiež pripomínam, že pred vypočutím dezignovaný komisár odpovedal vždy písomne na pripravené otázky a e, písomné odpovede máte vo vašej dokumentácii. Predtým, ako začneme s našou prácou, pripomínam e, stručne priebeh e, tohto vypočutia. Začneme stručným vyhlásením politických skupín o prioritách v oblasti humanitárnej pomoci a zvládnutia krízy kríz, potom dezignovaná komisárka eh, predniesie aj taký úvod, eh, ktorý nesmie presiahnuť 10 minút. Tento úvod potom po ňom bude následovať 2 hodiny až 45 minút otázok. Eh, budú tu kola. Na začiatku pôjdu zástupcovia každej politickej skupiny budeme rešpektovať pingpongový princíp 3,5 minúty maximum, 45, minút pre každú, 45 sekúnd pre každú otázku, e, niečo vyše minúty na odpoveď, pani komisárka 30 sekúnd pre nadväznú otázku v prípade, že je to potrebné a 30 sekúnd na odpoveď v prípade, že to tiež bude potrebné. Pripomínam, že rečnícky čas je obmedzený na 45 sekúnd pre každého rečníka, čím kratšie budú otázky, tým viac bude mať komisárka na odpoveď a pre nadväzné otázky. Tiež upozorňujem, že nadväzné otázky musia byť spojené s odpoveďou dezignovanej komisárky a nesmú hovoriť o iných témach. E, ako predsedníčka výboru a tejto schôdze e, si vyhradzujem právo nepripustiť nadväzné otázky, ktoré nebudú rešpektovať toto kritérium. Máme tu, dva, d- máme tu tiež e, dve e, stručné kola Catch the Eye, e, identifikované témy koordinátorov, ktoré predstavujú priority pre náš výbor. Poslanci, ktorí chcú vystúpiť a vstúpiť do tejto debaty, budú mať 15 až 20 sekúnd, preto aby mohli položiť svoje otázky. Ja vítam pani komisárku, aby bola tiež veľ... vyzývam pani komisárku, pardon, aby bola veľmi stručná. Udelenie rečníckého času tu bude priorita daná stálemu členovi výboru a potom až bude nasledovať náhradník. Tiež tu máme e, kola, kde vyzvem komisárku, aby upresnila svoje odpovede na niektoré otázky poslancov, ktoré nemohla uspokojivo alebo komplexne zodpovedať a zástupcovia skup, politických skupín na to upozornia. Informujem vás, že sme pozvali výbor Envy a AFET, aby sa zúčastnili na tomto vypočutí a vítam kolegov z týchto výborov. Na konci vypočutia vyzvem pani dezignovanú komisárku, aby urobila záver, ak si to bude želať. Táto diskusia sa preklada do všetkých jazykov, preto môžete hovoriť svojou materčinou a rečníci musia brať do úvahy e, to, že ich príspevok sa musí tlmočiť a teda nesmú hovoriť príliš rýchlo. Pripomínam, že táto diskusia sa webstreamuje na webovej stránke parlamentu a že videonahrávka bude tiež k dispozícii na tej istej webovej stránke. Takže teraz začneme naše vypočutie prehlásením politických skupín a slovo dávam pánovi Kasmarekovi za EPP. Ďakujem bardzo, pani przewodnicząca, pani komis- Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vážená pani menovaná komisárka, dámy a páni, e, sme naozaj potešení, že môžeme sa k vám prihovoriť vo veci tém, ktoré sú veľmi dôležité pre tento výbor. E, v Lisabonskej zmluve bola humanitárna pomoc prvýkrát uznaná ako jedna e, zo súčastí vonkajšej politiky únie a poprvýkrát e, budeme mať komisárku, ktorá bude zodpovedná za humanitárnu pomoc. Zriadenie samostatného portfólia je jednoznačným signálom zo strany EÚ a zo strany pána Baroza, že k humanitárnej pomoci pristupujeme veľmi seriózne a že chceme posilniť e, rolu Európskeho Európskej únie v rámci Medzinárodného fóra. Toto je krok správnym smerom. EU je jeden z najvýznamnejších donorov humanitárnej pomoci celosvetovo a musí sa sústrediť na koordináciu, e, súdržnosť a komplementárnosť. Takisto musí byť e, pripravená na nové výzvy z pohľadu globálnej humanitárnej pomoci a tieto výzvy sú veľmi náročné, ako sme naozaj boli všetci svetkami pri nedávnom hajskom nešťastí. Jedna z najvýznamnejších víziev je neutrálna a efektívna, neutrálne a efektívne poskytovanie pomoci. Realita je pomerne ponurá a často budeme hovoriť o tragických okolnostiach, o tragických strátach na životoch um, zo strany humanitárnych pracovníkov a budeme musieť čeliť aj takémuto trendu. Berman. Má pán Berman z SAD. No. E, vážená pani menovaná komisárka, humanitárna pomoc, ako viete, je neustálým bojom. E, bojom medzi reálnou politikou mocných e, s ich strategickými, respektíve priemyselnými záujmami a životami mnohých menej žien a detí, ktoré nemajú toľko práv a nemajú takú, takú moc v takomto poradí, pretože oni sú práve obeťami súčasných konfliktov. Takisto je to snaha poskytnúť istú úľavu a pomoc pre tých, ktorí trpia a e, snaha znížiť tie rizika mm, zvyšovania konfliktov, ktoré môžu byť e, ďalším strojom e, problémov. Vy ste rozhodnutá plniť tieto povinnosti, ktoré z toho budú vyplývať. Niekedy bude nevyhnutné predstupovať s vašimi požiadavkami pred ministrov zahraničných vecí, ktorí nebudú zdieľať rovnaký názor. Na Haiti sa veci javia byť jednoduchými, pretože takéto prírodné katastrofy sú e, veľmi rozdielne v porovnaní s katastrofami spôsobených ľuďmi. Nedá sa to porovnať s Darfúrom alebo so Sudanom a naozaj tá škála alebo ten rozsah je neuveriteľný, keď sa porovná jeden typ, tieto typy katastrof. Keď sa napríklad pozrieme na záplavy v Barme, tak tam sa jasne ukazujú obmedzenia našich zdrojov. Skupina SAD bude vás podporovať pri presadzovaní humanitárnych princípov po celom svete, kde budete sa snažiť poukázať, že každý jednotlivec si zasluhuje dobrú budúcnosť. A chceme si vypočuť vaše názory, pokiaľ ide o mnohé dilemy, pred, ktoré, pred ktorými stojí humanitárna pomoc a takisto chceme, aby tá pomoc zo strany Európy bola rýchla a rozhodná. Ďakujem veľmi pekne. Slovo má pán Gerens, Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Vaše vypočutie začne odpovediami medzinárodného spoločenstva na situáciu na Haiti. Ako to ukázala nedávna skúsenosť, celkom určite budete komisárkou, ktorá bude mať najmenší čas eh, k dispozícii, aby sa pripravila na takúto reakciu na odpoveď e, na túto komplexnú otázku, ako je to v prípade humanitárnej pomoci. Tretia vec, 27 e, členských krajín v rámci komisie minimálne dvaja ďalší komisári sú priamo e, spojení s vašou prácou, teda je tu e, podmienka spolupráce. Štvrtá vec, e, tiež sa vás bude týkať tá menej spektakulárna stránka a ide o pacientov, ktorí čakajú na antiretrovirálnu liečbu zabudnuté konflikty, tam budú vaše kroky tiež dôležité. A tiež máte pred sebou parlament, ktorý chce s vami diskutovať, e, keď ide o implementáciu Lisabonskej zmluvy, ktorá pred nás ukladá túto úlohu koordinovať e, humanitárnu pomoc, e, aby sme čelili tým veľkým výzvam, ktoré pred nami stoja. La parole est à Katrin Gers. Má Katrin Gers za zelených. E, ďakujem. Pani Georgieva, e, vaše angažman, vaše kompetencie, vaše písomné odpovede sú pre našu skupinu veľmi povzbudivé. Určite vás neprekvapí, že jedna z priorit našej skupiny je reakcia na katastrofy spojené s klimatickými zmenami. Všetky katastrofy nie sú spojené s klimatickými zmenami, ale mnohé z nich sú napríklad e, stúpanie vodných hladín, suchota, e, uragány, ktoré sú čoraz častejšie a podobne. Vy ako aj my vieme, že humanitárna pomoc, teda vaše portfólio je spojené s ostatnými politikami na prevenciu rizik, ktoré sa musia paralelne implementovať. Moja otázka je následovná, aké sú vaše návrhy, konkrétne návrhy vo vzťahu prevencie katastrof spojené s klimatickými zmenami a aký vplyv by ste vy implementovali e, v vzťahu s vašimi kolegami e, v súvislosti s týmito, týmito otázkami? Naša skupina je, je znepokojená e, e, rozdelením portfólia vo vzťahu ku všetkým týmto otázkam. Slovo má pán Deva z ECR. Thank you, Madam Ďakujem, pani predsednička. Ehm, pani dezignovaná komisárka, vy ste prišli na toto vypočutie so značnými skúsenostiami a s tým pozadím, ktoré vás opravne e, hovoriť o týchto veciach, ktoré sú predmetom diskusie. Humanitárna pomoc e, vychádza z humanitárnej intervencie a zásahov a zo zodpovednosti ochraňovať. Zodpovednosť ochraňovať je jedna z najvýznamnejších zodpovedností, ktorú máme ako ľudské bytosti. Niekedy dávnejšie toto bolo vnímané ako e, vniknutie do národnej suverenity takáto, takáto zodpovednosť ochraňovať. V súčasnosti však môžeme vnímať ako niečo, z čoho vyplýva posilnenie národných kapacít ochraňovať e, sami samých seba. Súhlasili by ste so mnou, pani Georgiovia, v mojom vyhlásení, že by sme mali zasiahnuť na miestach ako Darfur a kde by sme sa mali postarať o to, aby sme vybudovali kapacity tých krajín, aby sme teda pomohli vládam a úradom tých krajín, aby dokázali spraviť veci, ktoré by mali robiť, avšak nie sú z nejakých dôvodov schopné takto konať. Myslím si, že je to mimoriadne dôležitý aspekt našej budúcej práce z pohľadu humanitárnej pomoci a starostlivosti. Takisto som presvedčený, že Európska únia má veľmi významnú úlohu, ktorú musí zoznávať, e, zahrávať, pretože sa vychádza e, z premisy ochrany a zachraňovania teda ľudských životov a takisto treba tým ľuďom, ktorí trpia v nejakých konfliktoch, vytvárať lepší predpoklad na ďalší život. Toto sú všetko veľmi dôležité zodpovednosti a ja by som si chcel vypočuť, aký je váš názor. Ďakujem. Paroleta, Gabi. Slovo má Gabi Simer z GUE. Um, ja, für die Linke möchte ich meine hier. Áno, Ja by som za lavicu chcela eh, tlmočiť eh, moje očakávania, aby eh, nová obsadená pozícia, teda komisára za humanitárnu pomoc a ochranu pred katastrofami, aby bola úzko naviazaná na komplexnú otázku koherentnej rozvojovej politiky a predovšetkým témy, aby boli zahrnuté, ktoré doposiaľ boli mimo rámca tejto oblasti. Predovšetkým aj otázka predchádzania katastrofám alebo ochrana pred katastrofami. Preto by som vás chcela poprosiť, aby ste nám tlmočili vlastnú predstavu v tejto súvislosti, aké je e, váš, e, váš názor na zriadenie e, núdzového fondu EÚ, aby takýmto spôsobom sme dokázali umožniť tým krajinám, ktoré sú postihnuté, nejakým spôsobom čerpať prostriedky. V súčasnosti nie je takáto možnosť, pre neexistuje v rámci nastavenia inštitucionálneho. Takisto chcem vás poprosiť, aby ste sa zasadili za to, že investície do verejných služieb a do verejnej infraštruktúry eh, boli možné realizovať a chcem vás vyzvať, aby eh, novozriadený fond pre vodu, eh, ktorý bol vytvorený medzi krajinami Tichomoria, teda AKT a Európskej únie, aby bolo rozšírené použitie takéhoto fondu nad rámec súčasného nastavenia a aby bolo možné využívať prostriedky aj na iné oblasti, teda, kde nie je voda. Tá, Mar- má pán Mario Borghesio z FD. Presidente, il commissario designato nella sua... Ďakujem, pani predsednička. Pani dezignovaná komisárka vo svojich eh, písomných odpovediach eh, na otázky parlamentu, myslím si, že sa vyhla odpovedi ktorú, ktorá sa dala očakávať od nej a ktorú by mohla povedať tu na, na vypočutí. Ako ona vníma prácu, ktorú odviedla EÚ bezprostredne po e, tragédii na Haiti. V tých týždňoch a dňoch, ktoré nasledovali po tragédii niekoľko dní, respektíve týždňov, tam bola čierna diera istým spôsobom e, na, na svete. A bol to veľmi smutný pohľad na masívnu a však nekoordinovanú, nekoordinovaný zásah, intervenciu, veľmi nákladné aktivity jednotlivých e, vlád, ktoré neviedli k očakávanému výsledku. Aký zmysel má teda, aby e, boli spúšťané balíky záchrany z, z lietadiel bez nejakej logiky? otázka je, že či ich nezneužijú opäť tí najsilnejší. Samozrejme, nebudú to určite tí najslabší, ktorí si na konečnom dôsledku najviac zaslúhujú takúto pomoc. Konkrétne, čo nám viete povedať k následovným bodom? Myslíte si, že je tu potreba zvýšenej transparentnosti, pokiaľ ide o náklady e, jednotlivých e, subjektov, vrátane mimovládnych organizácií, pretože zdá sa, že e, na Haiti sa starajú hlavne o to, aby sa ich logo objavilo v médiách a ešte záverom. úloha vojenských zložiek v rámci takejto pomoci. Má teraz dezignovaná komisárka pre svoje úvodné vyhlásenie na 10 minút. Madame prezident, Madame le... Eh, pani predsednička, pani... Stály spravodajca. Ladies and gentlemen ctení poslanci, dámy a páni. je veľkou cťou a veľkým privilegiom byť pre mňa byť, pre mňa byť tu dnes ako e, navrhovaná komisárka pre nové portfólio medzinárodnej spolupráce, humanitárnej pomoci a reakcie na krízy. Je to veľká zodpovednosť, e, pretože pre tých, ktorí sú v núdzi na celom svete, je to práve najdôležitejšie portfólio Európskej komisie. A v rámci tohto naša únia uznáva e, nešťastný, nešťastný, nešťastný trend výskyt a intenzita e, prírodných a antropologických katastrof e, sa zvyšuje. E, takisto je správne spojiť humanitárnu pomoc a občianskú reakciu na ňu, pretože tieto kráčajú spolu ruka v ruke a tak veľmi veľká väčšina, pokiaľ ja viem viac ako 90 e, občanov e, Európy chce vidieť, že Európska e, únia zvyšuje svoju pomoc v po celom svete. A tak ako už naznačili aj jednotliví rečníci, ocitáme sa, ocitáme sa dnes v situácii krízy, ktorá spôsobila stratu viac ako 150 tisíc životov hajťanov žiadne slová nedokážu vyjadriť e, tú strašnú ľútosť nad e, tým, čo sa stalo. Pred, e, už pred zemetrasením sa Haiti snažilo vyriešiť svoje štruktúrálne problémy, ktoré zdedilo a takisto sa vyriešiť s hurikánov v roku 2008. Všetko, čo sa podarilo dosiahnuť, už je preč. A Haiti začína znovu od nuly, ale nie je osamotené ak budem potvrdená vo svojom úrade, bude to moja okamžitá povinnosť e, zabezpečiť to, že my, Európania, poskytneme Haiti to, čo, to najlepšie, čo môže navrša Európska únia poskytnúť. E, v podstate som sa dívala už aj na to, ako reagovala komisia členské štáty a naozaj som e, mala z toho veľmi silný dojem, pretože naše služby pre humanitárnu pomoc reagovali veľmi rýchlo keď e, došlo k zemetraseniu hneď e, prvý deň. Komisia uvoľnila 3 milióny eur a naši ľudia už e, boli na mieste, boli v teréne, taktiež e, naši humanitárni partneri zabezpečili aj to, aby sa, dos, aby bola zabezpečená pitná voda. Takisto 25 európskych krajín e, poskytlo veľkú podporu. Všetko bolo koordinované našim monitorovacím a informačným centrom. A ako vždy, táto táto potreba bola potrebná, pretože OSN v podstate skolabovalo e, na Haiti. šéf e, tejto pomoci OSN sám prišiel o život počas zemetrasenia, tak bolo to veľmi ťažké, táto táto koordinácia. Ale ako vždy, e, Európa prejavila bezprecedentnú veľkorysosť tým, že sa zaviazala poskytnúť viac ako 500 miliónov e, v rámci okamžitej pomoci a takisto aj v rámci pomoci dlhodobej rekonštrukcie. Okrem toho aj ďalšie naozaj ohromné súkromné dary poukazujú na to, akú veľkú solidaritu prejavujú európsky občania. Teraz e, sú dve hlavné úlohy na, na Haiti. Jedna vec musíme konať rozhodne, v tom zmysle, že je treba zabezpečiť okamžitú tú, tú, tú pomoc, zabezpečiť prístrešia, potraviny a zdravotnícke služby a potom druhá úloha zároveň začať postupne eh, budovať eh, z dlhodobého hľadiska eh, štruktúry Vieme, že samozrejme, že to bude dlhať ešte dlho, kým samotná hecká vláda bude schopná tieto úlohy prevziať na seba. Z tohto dôvodu mobilizujeme teraz 100 miliónov eur na nehumanitárnu pomoc, ktorá je predovšetkým určená na pomoc e, opätovného dobudovania funkcií vlády a služieb, a služieb štátu. To znamená, že na budúci týždeň komisia pripraví aj medzinárodnú misiu na Haiti, ktorá bude vlastne pripravovať aj spoločné, um, odhad spoločných potrieb. No, čo sa teda už v rámci post-Haiti situácie e, musíme spoložiť túto otázku, čo môžeme urobiť preto, aby sme mali e, rýchlejšiu, viditeľnejšiu Európu, keď e, udrie ďalšia takáto katastrofa niekde vo svete. V podstate ja som bola veľmi rada, že mm, e, na budúci týždeň bude aj schopnosť Európskej únie reagovať na prírodné katastrofy, bude aj témou Európskej rady budúci týždeň a um, ja budem sledovať závery rady veľmi aktívne, budem to sledovať a takisto budem aj hľadať aj um, ďalšie návrhy zo správy Barniera, kde boli viaceré body, viacerým veciam sa venoval, ale neboli tam niektoré otázky um, také podstatné z hľadiska štruktúrálneho prístupu k riešeniu týchto problémov. Um, Takže ja by som naozaj chcela využiť možnosť prediskutovať tieto možnosti s týmto výborom čo najskôr. Samozrejme, že ak budem potvrdená vo svojom úrade. Nuž, ctení poslanci, všetci vieme, že mm, takých miest, ako je Haiti, je na zeme guli priveľa tam, kde zautočil hurikán alebo záplava alebo nejaký etnický konflikt a spôsobí stratu mnohých životov a zatlačí osobitne ženy a deti do e, extrémnej chudoby. A či už je to záplava v Bangladeži alebo je to konflikt v Sudáne, výsledok je stále rovnaký a to je ľudské utrpenie. Každoročne Viac ako 300 miliónov ľudí e, trpí práve prírodnými katastrofami alebo nejakými vojnovými konfliktmi a stále rastúci počet ľudí je vytláčaných zo svojich e, domovov, ktorí sú potom nútení hľadať e, si prístrešie alebo musia sa stať utečencami v inej krajine. A tieto čísla sa budú ešte stále zvyšovať práve kvôli klimatickým zmenám, kvôli rýchlej urbanizácii a kvôli aj nedostatku stability. Takže toto by boli moje e, záväzky, voči ktorým by som sa chcela vám dnes zaviazať. Ak budem potvrdená vo svojom úrade, budem sa snažiť byť e, silným hlasom pre tých, ktorí sa ocitnú v núdzi. Budem sa snažiť e, podporovať tie presadzovať tie priority, na ktorých sme sa dohodli v rámci Európskeho koncenzu o humanitárnej pomoci. To znamená, aby táto pomoc bola efektívnejšia, aby bola e, väčšia kapacita e, reagovať na situáciu, aby bola zlepšená koordinácia v rámci EÚ aj medzi všetkými zúčastnenými humanitárnymi aj vojenskými e, aktérmi. A ja taktiež by som chcela byť advokátom e, za rešpektovanie medzinárodného humanitárneho práva a budem hovoriť vtedy, keď e, sa budú zabíjať aj pracovníci humanitárnej pomoci, keď budú zneužívaní väzni, aj keď e, bude sa využívať sexuálne násilie ako zbraň vo vojne a budú sa ničiť životy nevinných. Takže je dôležité, takisto urobím všetko preto, aby som e, sa zaviazala k zníženiu rizik katastrofy. Takisto budem implementovať mandát Lisabonskej zmluvy pri e, zakladaní Európskeho dobrovoľného orgánu humanitárnej pomoci, e, aby sme teda všetky skúsenosti, ktoré máme, dali dokopy do jednej platformy spolu s našimi európskymi hodnotami a v neposlednom rade by som chcela sa zaviazať k tomu a uistiť kolegov, že musíme využívať naše zdroje efektívnym spôsobom a zlepšiť koordináciu našej činnosti a tak, aby naši spoluobčania európsky boli hrdí na to, akú pomoc poskytuje Európa. Žijeme v časoch e, neustále rastúcich e, potrieb a takisto rastie aj konkurencia v boji o zdroje tak v rámci EÚ, ako aj v celom svete. A práve táto nová výzva stále e, väčšieho tlaku na stále menej peňazí si vyžaduje veľmi veľkú koordináciu tak zo strany komisie členských štátov aj ostatných partnerov. To znamená, že e, v rámci komisie budem úzko spolupracovať s Barnes Ashton a s e, komisárom Piebalgsom aby sme mohli spoločne riešiť spoločné cieľe. Takisto budem e, spolupracovať s ostatnými komisármi, ktorí majú na starosti otázky vnútornej bezpečnosti životného prostredia a klimatických e, zmien. Ctení poslanci, e, za moje roky pôsobenia vo v živote som sa naučila jednu dôležitú lekciu, že nikto nemôže dosiahnuť e, úspech sám, pretože je to možné, keď budeme, budeme pracovať s e, spolupráce s ostatnými. A takýmto spôsobom, alebo s touto vierou som prišla sem na dnešné vypočutie a ak budem potvrdená, tak e, sa obratím na tento výbor aj v budúcnosti o pomoc. Teraz tu máme eh, tú prvú časť Catch the Eye a budeme hovoriť o, hovoriť o humanitárnom deficite, humanitarian gap, teda nevyhnutnosť spolupráce v rozličných portfóliách v rámci komisie, humanitárnej pomoci, rozvoj, aj ostatných zložiek našich externých krokov, teda prepojenie medzi humanitárnou pomocou, rehabilitáciou a rozvojom. Takže 20 sekúnd na otázku. Alors, la parole est à monsieur Fisax Excel. Slovo má pán Fisak Excel. Muchas gracias, eh, señora Georgieva. Hay una parte... Eh, ďakujem veľmi pekne. Eh, pani Georgieva populácia sárskej oblasti eh, musela bola donútená opustiť e, svoje bydlisko, svoje miesto pobytu vlastne v, na západnej Sahare a ocitá sa vo veľmi náročnej situácii. Pomôžete týmto ľuďom? Pani, meno, e, pani navrhovaná komisárka. We have been uh, in, in the uh, commission in yeah, DG ECO my v rámci generálneho riaditeľstva ECO na komisii sme sa naozaj snažili zaručiť, aby sme nezabúdali na tieto krízy, ktoré majú takýto predlžený dopad. V tomto prípade hovoríme o populácii, ktorá trpí z dôvodu takýchto veľmi náročných e, environmentálnych a ekologických podmienok a tam najvýznamnejšou vecou je nezabudnúť na nich a zaručiť, aby sme sa vždy zaoberali ich e, potrebami a potrebami po, po pomoci. Toto naozaj e, bude veľmi výraznou prioritou v rámci môjho pôsobenia. Myslím si, že to, čo robíme v komisii, máme tam eh, vyčlenené prostriedky eh, na tieto typy kríz a to je veľmi dobrá vec a chcela by som pokračovať v takomto trende. Pani Gomez, 15 sekúnd. Eh, pani Georgieva, v Sudáne prví príjemcovia humanitárnej pomoci EÚ. EÚ sa čoskoro do, do, dočká volieb, e, kde príde e, teda k voľbe pána zrejme. V Etiópii takisto boli smerované niektoré prostriedky e, humanitárne a tam takisto sa môžeme dočkať niektorých volieb, napriek tomu, že je tam výrazne, sú tam výrazné reštrikcie na mimovládny sektor a že je tam veľa nedobrých praktík a moja otázka každopádne vo svetle týchto vecí znie, ako chcete prispieť k súdržnosti humanitárnej pomoci a rozvojovej stratégii. Už nemáte slovo, pani Gomez? v stredobode humanitárnej pomoci sa nachádza neutralita a starostlivosť o ľudí. E, musíme zaručiť, aby tí, ktorí trpia často e, nie z vlastnej viny, aby im, bolo, e, aby sa im dostala pomoc. A v tomto zmysle máme viacero nástrojov, ktorými môžeme vyvíjať tlak na vlády. Tak v prípade Sudanu, myslím, ako všetci dobre vedia tu, e, nie je žiadna rozvojová pomoc, ktorá by tam smerovala. Nemáme e, s nimi uzavretú do kotonu, do, dohodu kotonu e, z veľmi pádneho dôvodu. Keď ale ide o pomoc obetiam vojnových konfliktov alebo prírodných katastrof, tak tam humanitárna pomoc nesmie E, poznať nejaký politický rozmer, musí byť slepá takým, voči takýmto politickým rozmerom. Mali by sme sa na, za každú cenu vyhnúť k tomu, aby sa z humanitárnej pomoci stal nástroj e, v rukách tých, ktorí zneužívajú moc. A tohto dôvodu vždy priamo spolupracujeme s tými organizáciami, ktoré fungujú v teréne a preto nie, e, teda nie s vládami. Budeme musieť pokračovať. pani Kretu. Uh, uh, Ďakujem pekne. Chcel by som sa vám poďakovať predovšetkým za to, že ste špeciálne spomenuli situáciu na Haiti, pretože váš mandát sa začína práve v tejto náročnej situácii, v tejto výnimočnej teda situácii uh, na Haiti. Moja otázka preto smeruje k tomuto, ako chcete popísať tú efektívnosť, pokiaľ ide o pomoc a rozvoj a ako chcete tu nás spolupracovať eh, s komisárkou pre vonkajšie záležitosti a s komisárom pre rozvoj. Thank you very much. This is a, this is a very important question. Áno, ďakujem pekne. Toto je veľmi dôležitá otázka. Včera som sa prvýkrát eh, stretla eh, s menovaným komisárom pre rozvojové otázky a presne o tomto sme hovorili. Ako zaručíme, že na Haiti budeme spolupracovať veľmi úzko a my očakávame, že humanitárne potreby budú pomerne dlhé a bude tu čas, kedy bude potrebné poskytovať humanitárnu pomoc, ale zároveň budeme musieť e, financovať tieto e, aktivity, ktoré sa týkajú obnovy. Vždy sme postavení pred dilemu. E, dilema, ktorá sa týka na jednej strane rýchlosti a na druhej strane e, udržateľnosti. Na to, aby ste okamžite pomohli ľuďom, ktorí majú istú potrebu, tak musíte byť rýchli, ale na to, aby ten dopad bol trvalý, tak budete, musíte zapojiť do toho úrady vládu a my vieme, že na Haiti trpeli aj úrady, teda aj vládny sektor veľmi výrazným spôsobom a veľmi dôležité ponaučenie e, takisto sa objavilo aj na nadväznosti na tie tsunami toto je spontánna e, diskusia, takže musí to byť rýchle. Ja sa ospravedlňujem, robí pani komisárka, pán Asinis. Ďakujem pekne. E, klimatické zmeny to, to je chyba rozvinutého sveta. Najväčší vplyv to však má na rozvíjajúce sa krajiny. E, sú tu isté iniciatívy, ktoré sa týkajú odlesňovania a agripolnospodárstva. E, vyplýva to na zníženú dostupnosť vody a takisto sa to týka aj e, zmierňovania chudoby. E, sú vám známe takéto iniciatívy, ktoré riešia tieto otázky a budete ich podporovať e, v rámci nových programov? A pani navrhovaná komisárka, ďakujem pekne za túto otázku. Sú mi veľmi známe tieto iniciatívy. Ja keď som pracovala e, na riaditeľstve pre životné prostredie, tak som sa veľmi zahajovala za vyhnutie sa, alebo za otázku teda odlesňovania keď klimatické zmeny idú na, aspoň teda 20% klimatických problémov ide na vrúb toho odlesňovania, tak to musí byť riešené. Prečo to ja nemám v portfóliu? Má to v portfóliu e, menovaný komisár pre rozvojové otázky. Vieme, že takýmto spôsobom dochádza k znižovaniu plnospodárskej produktivity, keď e, je odlesňovanie a tu dochádza potom aj ku konfliktom medzi krajinami ja by som sa chcel zo širšieho hľadiska pozrieť na ekologickú udržateľnosť, ale špecificky sa pozrieť aj na otázku opätovného zalesnenia odlesnených oblastí. To je veľmi e, dôležitá súčasť našich rozvojových snách. Ak som náhodou prešvihla čas, tak sa ospravedlňujem. Vestlund, máte teraz e, poslednú otázku. Ďakujem pekne. Chcela by som sa spýtať, ako vy ako komisárka zaručíte, že bude e, koordinovaná koherentná politika pre rozvoj a tu mám na mysli naše dohody v oblasti rybolovu a obchodu. Mali by sme tam takisto zahrnúť aj tie naše perspektívy, ktoré sa týkajú rozvoja. Pani dobrá komisárka. Opäť, toto nie je e, téma, ktorá by spadala do môjho portfólia zodpovednosti, ale bola som veľmi pozbudená a potešená, keď som e, videla, že pán Barozo vyzýval všetkých komisárov, aby fungovali ako kolegium, ako jedn, jedn, jedn, jeden celok. A tento aspekt e, previazania chudoby e, z dôvodu environmentálnych nedostatkov, respektíve environmentálnych katastrof. A to musí byť teda naviazené na naše snahy o obnovu v všetkých oblastiach, ktoré trpia nejakými ťažkosťami. Nie je to v rámci mojej priamej zodpovednosti, ale je to úloha pre celé kolegium, kde my musíme fungovať ako jeden tím a tam sa ja chystám e, ponúknuť a poskytnúť moje profesionálne vstupy a takisto aj e, tie, tie vzťahy. Teraz začneme prvým kolom otázok a odpovedí. Pripomínam, že otázky, na otázky máte 45 sekúnd a na odpoveď minútu 45 sekúnd a slovo má pán Gay Mitchell z EPP. Um, Ďakujem pekne, e, pani predsednička. E, vítajte, pani navrhovaná komisárka. Hovorili ste o tom, že chcete, aby boli občania EÚ e, hrdí na EÚ, teda ako najväčší donor eh, v rámci sveta. Keď sa pozrieme na Haiti a ich situáciu, vidíme tam Američanov, vidíme tam Francúzov, Írov, Belgičanov, ale eh, alebo nevidíme tam teda Európsku úniu ako takú. Nechcem, aby tam eh, bola vlajka EÚ, aby to bola nejaká PR aktivita. Chcem, aby to bola proaktívna reakcia na krízu ako, ako typu v Haiti, aby európske občania naozaj mohli byť hrdí a aby tam videli zastúpenú EÚ aj teda v podobe vlajky. Ako to chcete dosiahnuť? Začala by som tým, že európsky občania musia byť hrdí na to, že čo poskytuje Európa. Pretože Európa poskytuje viac ako 60 e, pomoci a viac ako 50 humanitárnej pomoci a v podstate v rámci tejto pomoci pre, prenášame naše európske hodnoty e, a pomáhame ženám a deťom. A keď sa pozriem na e, Barnerovú správu, tak mala som pocit, že je tam dobrý návrh na zlepšenie koordinácie a e, diskutovali sme aj o tom s mojimi snáď budúcimi kolegami, že akým spôsobom to môžeme všetko implementovať. A samozrejme sú k tomu aj rôzne dôvody, pretože všetky, všetky krajiny vlastne majú rôzne prístupy alebo rôzne pohľady na to, akým spôsobom koordinovať túto e, spoluprácu a e, máme určité princípy subsidiarity, čiže niečo robia krajiny v rámci svojej vlastnej kompetencie, niečo z úrovne EÚ, čiže Ehm, vyzerá to tak, že e, najbližších, e, to, čo doteraz bolo, že storočná voda prišla iba raz za 100 rokov, teraz bude častejšie, tak e, vyžaduje si to od nás, aby sme v Európe boli koherentnejšími a aby tá pomoc mala byť viac štrukturovaná. Ja nemôžem povedať, použiť termín centralizovanejšie, lebo slovo centralizované si vyžaduje, alebo si väčšinou vyslúži odpor, ale musíme teda reagovať spoločne. Samozrejme, že e, pre nás, Bulharov, my sme malá krajina, my sme čerstvými členmi Európskej únie, my sme hrozne hrdí na to, že sme Európania, všade ideme s tým, že máme európsku vlajku, my sme z toho nadšení, ale e, nie, nie, nie je to u všetkých tak, to znamená, že musíme spolupracovať tak s krajinami, pokiaľ to dáva zdravý rozum a pochopiť, akým spôsobom zabezpečiť aj ten konsenzus medzi nami, medzi jednotlivými členskými štátmi, aby sme boli videní ako jedno ako, ako jeden muž, keď ideme do, do, do, do takýchto aktivít. Doplňujúca otázka, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. E, viete, že máme určité bojové zložky, nemohli by sme rozvinúť tú myšlienku, že by sme mali e, nejakú takú jednotku, ktorá by bola pod európskou vlajkou a pripravená kedykoľvek ísť pomôcť niečo, čo by bolo tuto na mieste a by to vedeli aj európsky občania vedeli, že takáto jednotka tu je. Nuž, um, toto je otázka, si myslím, že to možno, že spadá pod, eh, eh, pod to, portfólio baronky Eštenovej a ostatných komisárov, kde budeme spolupracovať, pretože e, sú na to rôzne pohľady. Z pohľadu humanitárnej e, pomoci je pomoc vojenského charakteru videná vždy ako posledná možnosť, e, ale v situácii, aká je Haiti, tak potrebujete také zručnosti a schopnosti, ktoré nemusia byť v, v, v silách civilnej obrany k dispozícii. No potrebujete tam tú vojenskú ochranu. Nech sa páči, teraz má slovo pán Berman. Pani komisárka, nekonzistentné rozdelenie portfólia v týchto uh, zahraničných otázkach vlastne dosť vzťažuje tomu, aby Európska únia mohla hovoriť jedným hlasom, pretože ten nástroj rozvojovej pomoci bude v rukách pani Ashton a rozvojový fond spadne pod pána Piebaksa. To je nekonzistentnosť. Pevne verím, že pán Barozo to nejakým spôsobom vyrieši a dá a tieto nástroje do portfólia jedného komisára a potom ponechá e, e, vysokú predstaviteľku, aby sa venovala strategickým úlohám. Teda ako vy vidíte potom ešte vašu úlohu vlastne v spolupráci s so ostatnými kolegami? Pre... Pani komisárka, ja si myslím, že vo svojom portfóliu e, vidím e, alebo hľadám internú logiku predovšetkým. To znamená, že tým, že ja som v kolégiu, to je prospešné pre ľudí, ktorým my slúžime. Potom druhá vec je, toto portfólio je pomerne logické, pretože má svoju e, otázku humanitárnej pomoci, spája takisto k tomu aj o civilnú ochranu. To znamená, že humanitárna pomoc s e, civilnou ochranou je spolu to ide ruka v ruke a ja som niekto, kto bude za humanitárnu pomoc. To znamená, nie, že nechcem medzinárodnú spoluprácu, ale napríklad, keď sa pozrieme taký región, ako je e, v Ázia alebo Latinskej Ameriky, kde sú často katastrofy, alebo aby sme spolupracovali s ASEANom, e, v, v, v touto organizáciou, možno by sme mali spolupracovať s Arabskou ligou, hľadali by sme riešenia tam pre africký roh. A ja takto vidím skôr svoju úlohu. Čiže čo sa týka samotnej organizácie ostatnej časti portfólia, nuž, eh, ja som sem prišla z organizácie, kde za posledných 10 rokov sme žili v takej matici eh, kde sme niečo kolektívne, rozhodovanie, niečo, čo už beží v mojej krvi, v mojich, v mojich žilách. Ale najdôležitejšie je to práve tá, tá, je ten, je ten zá, záväzok um, tých, ktorí tu jednotliví sú, ako sú súčiastky tej matice, aby spolupracovali. A ja som mala včera taký dojem s pani Ashton, že je veľmi otvorená uh, e, kohesívnemu a praktickému uh, prístupu, takému praktickému postupu, ktorý funguje, tak verím, že sa nám podarí toto dosiahnuť. Je doplňujúca otázka, pán Bernard, pán Berman. No už, uh, e, nie pochyb o tom, že pani e, Ashton chce byť e, konstruktívna a pozitívna. Humanitarian intervention is a right recognized in the United Nations. Very rarely humanitarian corridors have been put in place. What is More in general, your view on the... Aký je váš názor na právo a povinnosť e, pomôcť tým krehkým regiónom, ako je napríklad Somálsko? Mala by sa Európa presadiť e, nad rámec e, mandátu OSN? Ako vidíte túto oblasť? Pani komisárka, toto je skutočne ťažká otázka, pretože vojenská otázka, otvorenie ktoré, oblasti, ktoré sa nedá tak ľahko zavrieť. Um, niektorí sa na to pozerajú ako na poslednú možnosť. Somalsko, v Somalsku to možno vyzerá ako posledná možnosť, ale toto je typ otázky, kde ja by som o tom oveľa ľahšie hovorila ako o využití tohto mosta, ktorý použi- ponúka pani Ashton eh, ministrom zahraničných vecí a ministrom obrany. A potom z mojej strany by som chcela zabezpečiť, aby Eh, tu bol aj eh, vypočutý hlas eh, pre humanitárnu pomoc. Títo ľudia môžu hovoriť sami za seba, ale musíme sa na to pozerať v rámci daného kontextu. Slovo má, slovo má pán Görens. Ďakujem. Pani dezignovaná komisárka, vo vašom úvode ste už akceptovali princíp operatívnej dimenzie Eh, humanitárnej pomoci na európskej úrovni. Moja otázka sa eh, týka takého, vytvorenia takéhoto orgánu, ktorý musí byť modulárny, založený na výzvach národných štátov. Ako môžete zabezpečiť, aby národné štáty prispievali alebo prispeli užitočne eh, k vytvoreniu takéhoto orgánu, aby sme podporovali Európsku úniu aj krokmi z tejto strane, tak ako by to bolo možné v prípade Haiti, ak, Haiti, ak by takýto orgán už existoval. Pani dezignovaná komisárka. Ja mám pocit, že koordinačné nástroje, ktoré máme prostredníctvom monitorovania informácií, monitorovacieho centra, eh, že toto veľmi dobre slúži svojej úlohy. Je to koordinácia tohto typu keď udrie nejaká katastrofa, prídu informácie, okamžite sú k dispozícii pre členské štáty a potom e, zistíme, aké sú potreby. E, členské krajiny ponúkajú e, pomoc v rámci svojich možností. Štrukturovanejší prístup si samozrejme vyžaduje, aby členské krajiny boli, e, sa spojili. A s Niektoré krajiny sú veľmi za, niektorí majú výhrady a e, zvyšok nekoná. A myslím, že z dôvodu Haiti teraz diskusia bude intenzívnejšia. Cítim zodpovednosť za to, aby sme sa objektívne na túto otázku pozreli znovu. A našou povinnosťou je, aby sme zvážili za a proti a pokúsili sa túto diskusiu posunúť dopredu. Keď sa pozrieme na doterajší vývoj, tak e, myslím, že z roku 2003 e, máme tu tú myšlienku rýchleho, jednotky rýchleho nasadenia, čiže musí tu byť dôvod, prečo sa to nevyriešilo predtým, ako nepochopím tento dôvod, tak mm, by pravdepodobne bolo z mojej strany veľmi arogantné snažiť sa mm, povedať niečo viac. Máte teraz e, k dispozícii možnosť položiť nadväznú otázku. E, chcete sa inšpirovať metódou, ktorá už dokázala svoje pozitíva vo vonkajšej pomoci e, v oblasti vonkajšej pomoci bezpečnosti a spolupráce, kapacitu zasahovať v danej situácii. To teda znamená, že členské krajiny oznámia svoj príspevok z pohľadu požiadaviek, ktoré figurujú teda v tejto oblasti. Pani dezignovaná komisárka, myslím, že tento prístup je veľmi primeraný a dobrý. Čím viac môžeme fungovať a mapovať existujúce možnosti a kapacity, tým lepšie vyplníme existujúce medzery a čím lepšia bude naša finančná situácia. Problém je tu nastáva vtedy, keď e, každý potrebuje túto rezervovanú kapacitu pre svoje potreby. Toto si vyžaduje dôkladnejšiu diskusiu. Pani Sargentini? Ďakujem, pani predsednička. E, Pánova, povedali ste, že to, tu ide o koordináciu, nie o zaškatulkovanie a ešte stále, ale tu odzneli otázky v rozličných formách a ja ju položím znova. Ste zodpovedná tiež medzinárodnú spoluprácu, hovoríme o humanitárnej pomoci, ale čo e, ohľadom medzinárodnej spolupráce, aká je vaša reakcia v tejto oblasti? Je to rozvoj? E, znamená to, že budeme sa zaoberať rekonštrukciou, rehabilitáciou a podobne. Vy ja súhlasím s tým, čo ste povedali, ale e, kto bude za toto zodpovedný? Ako členka parlamentu vám môžem túto otázku položiť. Pani dezignovaná komisárka. Môj prístup je následovný. E, pani Ashton, e, s ktorou som o tom hovorila, tvrdí, že tento prístup je veľmi logický. Moja úloha v medzinárodnej spolupráce, v spolupráci je taká, že Poprvé ide o humanitárnu pomoc a reakciu na katastrofy, keďže toto je v centre môjho portfólia. Čiže ak sa mám vrátiť a uviezť reálny príklad, keď sme mali problémy pomôcť ľuďom v, Burme, v Barme, pardon, a vtedy sa hovorilo o tom, že by to malo i vyvolať možno aj vojenskú reakciu, tak vtedy tu bol zvolený prístup ASEANu. ASEAN vyslal humanitárnych pracovníkov, aby pomohli obetiam. Toto mám na mysli proaktívnejšiu medzinárodnú spoluprácu, kde vybudujeme partnerstva, ktoré nám pomôžu v oblasti humanitárnej pomoci, ale dôležitejšie e, v reakcii na katastrofy. E, ja nepochybňujem, že na nešťastie to, čo nás v budúcnosti čaká pravdepodobne, je, že tu bude e, väčší dopyt pre pomoc v prípade katastrof a ako my proaktívne pripravíme, sa pripravíme na takéto situácie. Keď e, došlo k zemetraseniu, keď došlo k to tsunami, tak tu boli veľké časové medzery a ak by sme boli vtedy bývali vybavení systémom včasného varovania, tak vtedy by sme zachránili, boli zachránili veľa životov. Takýto proaktívny prístup v medzinárodnej spolupráci v mojom portfóliu je to, čomu sa ja budem venovať predovšetkým. Nadväzná otázka, pani z Argentíny. E, keďže sme presiahli čas, tak nepoložím e, nadväznú otázku. Slovo má pani Emma Marklarkin, ECR. Uh, otázka sa týka mimovládnych organizácií a toho, čo oni poskytujú. Myslím, že musíme mať nejaký proces e, dobrovoľného licencovania, v rámci ktorého si môžu zvoliť účasť na ňom, mimovládky alebo nie. Musia mať transparentné účtovníctvo, a ten dohľad musí robiť v podstate komisia. To podľa mňa povedie k zlepšeniu služieb, ktoré poskytuje mimovládny sektor. Aký je teda váš obecný prístup, k, ako teda pristupovať z, vašej, z vášho pohľadu k mimovládkam? V tejto konkrétnej oblasti humanitárnej pomoci sa všetká táto práca realizuje prostredníctvom mimovládnych organizácií. Myslím, že je tam 186 partnerov, ktorí istým spôsobom sú predmetom screeningu a ktorí splňajú isté kvalifikačné predpoklady na to, aby boli partnerom pre komisiu pri poskytovaní humanitárnej pomoci. Téma, ktorá e, zaznela už predtým a týkala sa práve otázky zodpovednosti, zodpovedania sa, komisia vypracovala pomerne robustný vážny systém periodických preskúmaní a auditovania jednej tretiny partnerov a projektov, ktoré podporu, teda aj tieto projekty sú predmetom auditu, aby sme teda mali istú značnú mieru dôvery e, v tie výsledky. Potom sú tam teda mimovládky, ktoré nie sú schopné e, realizovať to, čo sa od nich očakáva. Buď nie sú schopné realizovať tie praktické veci, alebo potom e, majú to účtovníctvo v neporiadku. Potom sa diskvalifikujú a to partnerstvo je zrušené. A Ja som naozaj zastankyňou takéhoto postupu. Nemôžeme si dovoliť mrhať verejnými financiami. Hlavne v časoch, kedy e, všade sa objavujú obmedzenia a škrtenia. A z takéhoto pohľadu je veľmi dôležité mať takýto systém zodpovedania sa. E, dávam istú predstavu, ako som sa ja na to pripravovala. Ja som dve hodiny v nedelu e, strávila s týmom, ktorý pracuje na generálnom riaditeľstve ECO a zaoberá sa tá oblasťou vedenia účtovníctva, transparentnosti, Čiže tam, no, ďakujem pekne, že ste položili túto otázku. No, est-ce que vous avez une question de suite, madame? Chceli by ste ešte dodatočnú následnú otázku, pani Clarkin? Máte veľmi prestížnú a dôležitú úlohu ako eh, podpred... mali ste teraz zastávali ste významnú pozíciu ako podpredsednička pre vzťahy so Svetovou bankou. Predpokladal som, že predpokladám, že ste neočakávali, že dnes tu budete sedieť. Prečo, ako vlastne vzniklo to vaše rozhodnutie kandidovať na post komisárky? Pani dezignovaná komisárka. K tomu dve pripomienky. Poprvé, čelíme pomerne nezvyčajným okolnostiam. A ja som mala pocit, že e, Bulhari. E, sa nie, nie sú súčasťou príliš spokojnej krajiny. Moja dcera eh, žije v Bulharsku, mám tam rodinu. A v takomto prípade, keď došla tá, tá výzva, keď došlo toto volanie, tak som mala pocit, že je to eh, povinnosť nejakým spôsobom na to reagovať. A druhá časť tohoto, tam do toho vstupuje aj šťastie, je 26 portfólií eh, v rámci komisie a 4, na ktoré sa cítim kvalifikovaná, medzi nimi aj rozvojová pomoc, humanitárna pomoc, Takže ja sa naozaj teším na túto e, prácu. Nutí to človeka sa zasazovať za dobré veci a naozaj posilniť tú, tú, tú snahu. A ja dúfam, že sa mi tak podarí v prípade, že ma potvrdíte. Zimmer de Gué, vous savez la parole. Ja, danke. Zimmer, Gué. E, ďakujem pekne. E, pani Georgieva, z vašej práce, z vášho pôsobenia v rámci Svetovej banky si prinášate skúsenosti, ktoré sú dôležité aj z nášho pohľadu. Svetová banka ako jedna z prvých inštitúcií e, priniesla širšie ponímanie o, o, o chudobe a bolo to otázka humanitárnej pomoci bola naviazaná na rekonštrukciu alebo na obnovu. A chcem sa vás preto spýtať, či z tohto pohľadu e, e to bude isté, isté výrazné snaženie z vášho pohľadu, že e, prioritne tak v oblasti humanitárnej pomoci, ako aj obnovy, budete sa e, snažiť pomôcť tým regiónom, ktoré sú postihnuté a že nebudete sa nechávať ovplyvňovať e, záujmom, ktoré budú vychádzať od aktérov v rámci EÚ a ktoré viac či menej takisto spôsobujú isté, isté krízové situácie a prispievajú k problémom. Pani komisárka. Najskôr mi dovolte konštatovať, že prepojenie medzi medzi teda obnovou a re, rekonštrukciou. Nie je to nejak, niečo mechanické, musíme sa na to pozrieť holisticky. A niekedy eh, nedojde ani možnosť, eh, nedojde vlastne k šanci na rozvoj. Niekedy uvažujem nad Sudánom, ako dobre by bolo bývalo, keby sme e, boli schopní investovať e, do rozvoja. Alebo napríklad aj Zimbabwe. Nie je dôvod, aby sa krajina ocitala v takej situácii, v akej je. Ale toto stále sú ešte výnimky. Pravidlom je, že častejšie e, sa stretávame, alebo sme schopní uvažovať takýmto holistickým spôsobom, pokiaľ ide o rekonštrukciu a rozvoj. Neviem, či som celkom zaregistrovala záver vašej otázky, ak som to správne pochopila, tak ste sa pýtali na to, ako vnímam ja rolu alebo úlohu, ktorú zohrávajú v spoločnosti alebo teda podnikateľský sektor v rámci tohto portfólia. Pokiaľ ide o humanitárnu pomoc a pokiaľ ide o dobrovoľné príspevky a nejaké charitatívne príspevky, tam nevidím žiadny priestor pre nich, pokiaľ ide o rozvojovú pomoc ako náhle je tam platforma pre rozvoj eh, privátneho sektora, ktorá pomáha rozvoju teda podnikania, podnikania v tej konkrétnej krajine, tak eh, tam by sme boli radi, keby dochádzalo k dodržiavaniu ľudských práv, keby tie spoločenské environmentálne nároky, ktoré kladie Svetová banka, boli dodržiavané. My sa snažíme napríklad aj v bankovom sektore bola prerušená pani komisárka. Je nejaká dodatočná otázka? Áno, doplňujúca otázka. E, mne ide o tie podniky, ktoré v rámci obnovy a rekonštrukcie sú do toho zapojené a ktoré samozrejme majú z toho prospech, že môžu disponovať e, s prostriedkami EU a že sú takto podporované vo svojej práci. Ide ale o to, aby tie nadnárodné koncerny, ktoré majú svoje sídlo v EÚ a ktoré často svojim pôsobením prispievajú vlastne k istým krízovým situáciám, k ničeniu životného prostredia. E, boli by ste ochotná a pripravená e, pracovať alebo spolupracovať na takom mechanizme, ktorý by bral na zodpovednosť takéto podniky? Nech sa páči, pani e, dezignovaná komisárka. Spolupráca s privátnym sektorom v rozvojovej oblasti, čo je vlastne uhol pohľadu, alebo teda taká je vaša otázka, to naozaj spadá do portfólia dezignovaného komisára pre rozvoj, pretože tam by smerovali aj tie investície pre oblasť rozvoja. Ale ako môj súkromný názor, myslím si, že našou povinnosťou je e, nastaviť štandardy, ktoré budú vysokými štandardami a musíme zaručiť, aby zapojenie podnikateľského sektoru v týchto krajinách bolo také, že bude viesť k zlepšeniu environmentálnych ako aj spoločenských ukazovateľov. Mario Borghesio. Pán Mario Borgesio. Pani predsednička, pani navrhovaná komisárka e, tu preukazuje veľkú e, dôveru alebo vieru v, tom, v to, akým spôsobom tieto obrovské sumy, e, ktoré poskytuje Európska únia, sú čerpané a používané. Ja mám úplne iný, iný názor. Idete teda, plánuje, plánujete monitorovať e, tých, ktorí monitorujú, alebo kontrolovať tých, ktorí zabezpečujú kontrolu? Chcete robiť aj kontrolu v e, krajinách, ktoré sú príjemcami prostriedkov, pretože z niektorých krajín, napríklad v Afrike, dostávame úplne iné e, stanoviska, než si myslí pani navrhovaná komisárka. Potom otázka, či by som chcela vedieť, čo si myslíte o vojenského zásahu do pomoci. Nech sa páči, máte krátke slovo, hovorí predsednička. No už tu sú dve otázky. Jednu z nich eh, ponechám na vysokú úroveň finančnej zodpovednosti a druhá otázka sa týka úlohy vojenskej pomoci v pomoci ako takej. Tak čo sa týka prvá vec, ja veľmi silno vierím v transparentnosť a zodpovednosť. Vo, svojom odbornom, vo svojom odbornom živote som pôsobila v životnom prostredí, preto, lebo niekto, kto bol môj blízk, môjim blízkym, e, bol e, ochorel z toho, že došlo k e, znehodnoteniu pôdy a došlo k otrave osu osôb tak pre, preto som sa začala tieto otázke venovať. Čiže ja si myslím, že práve to je dôležité, e, akým spôsobom budeme transparentne využívať naše fondy, ale ak mechanizmy, ktoré máme, nie sú efektívne, tak ich treba e, napraviť. Ale keď to tak poviem, tak mám pocit, že do tej miery, že humanitárna pomoc sa poskytuje nie vládnym, vládnymi kanálmi, ale partnerským organizáciám, ako napríklad e, Červenému krížu a podobne, tí majú veľmi dobré výsledky výsledky z hľadiska dosahovania e, spravodlivosti a dôstojnosti pri poskytovaní týchto zdrojov rozumným spôsobom. Čo sa týka vašej druhej otázky, e, tá komunita, ktorá poskytuje humanitárnu pomoc, e, je veľmi toho názoru, že naozaj vojenský zásah je naozaj posledná možnosť e, a naozaj e, musia si sadnúť za stôl a prediskutovať veľmi dobre, že či je potrebné požiadať o vojenskú pomoc. Ja sa ešte budem musieť trošku naučiť viac, ale z toho, čo doteraz viem, myslím, že to je naozaj zložitá téma, ktorá si vyžaduje zapojenie um, všetkých. Um, Pani predsednička, no, môž, nech sa páči, môžete položiť ešte doplňujúcu otázku, pretože rečnička bola prerušená. Um, ja by som bol rád, keby sa hneď vrátila pani komisárka späť k tej téme, pretože chcem, aby nám povedala na túto otázku, pretože je to otázka podstatná. Nedá sa toto riešiť len takým technokratickým spôsobom. Môžete povedať, že pochádzate z Svetovej banky, ale to je otázka doktríny európskej pomoci. Pozvete odborníkov, zapojte Európsky parlament do toho, aby sa zabezpečila tu jasná doktrína pre humanitárnu pomoc. Nech sa páči, pani komisárka, máte slovo. Nož, aby som len dokončila otázku vojenskej pomoci. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby komunita humanitárnej pomoci mala možnosť diskutovať o tejto otázke s ministrom obrany a ministrami zahraničných vecí do určitej miery. Aký presný formát to bude, uh, vám poskytnem tedy, keď sa o tom viac dozviem. Ale ja vidím pani Eštenovu aká je veľmi, ako veľmi dôležitú osobu, ktorá by mohla byť mostom k tej, v rámci tejto komunity ministrov obrany a ministrov zahraničných vecí a nás som už e, vypršal môj čas, takže prepačte, nemôžem e, už pokračovať ďalej. Nech sa páči, teraz má slovo pán Frank van Hekter. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pani navrhovaná komisárka, som si istý, že viete, že pán de Karol de Kuchucht bol personou non grata v Kongu, pretože hovoril o úplnom zlyhaní správy verejných peňazí v tom, tejto krajine a že došlo k sprenevereniu množstva miliónov peňazí, ktoré do, tam e, posielala Európska únia s konkrétnym cieľom zabezpečenia lepšej správy verejných e, vecí a podporu verejných e, štruktúr. E, ako aj zabezpečenia väčšej kontroly nad, e, alebo zabezpečenia ľudských, dodržania ľudských práv. Takže čo si myslíte o tomto stanovisku kongurskej vlády vo vzťahu k navrhovanému komisárovi de Kuchtovi? Myslím si, že sme dospeli do bodu, kedy komunikačné kanály sú úplne prerušené a to je naozaj úplne posledné východisko, ale niekedy sa to stáva. Uh, v rámci možností sa snažíme mať dialog, ktorý by bol krokom vpred. Vo Svetovej banke sme toho boli svedkami, že niekedy e, urobíme krok, ktorý je navyše a mohli, nemali sme ho urobiť. A môžem povedať, že urobím maximum, aby som bola dobre informovaná Pravdepodobne sa obrátim na vás, pretože tento výbor má jedinečnú výhodu, že nezávisle od e, politickej stránky e, ľudia majú jeden spoločný cieľ a síce efektívnejší európsky rozvoj a pomoc. Čiže obratím sa na výbor, keď tu budú tieto ťažké momenty a treba si urobiť úsudok, tak ja počítam aj s vašimi skúsenosťami, ale aby som to povedala kategoricky, ak vyčerpáme všetky možnosti diskusie potom, musíme jednoducho skončiť, musíme to ukončiť. Na nešťastie je to tak. Pán Van Heke, dodatočná otázka. Ďakujem, ale nemyslíte si, že mm, musíme zaujať principiálne stanovisko vynímajúc všetky naliehavé otázky a rozvojovú pomoc v Kongu a iných afrických krajinách, skutočne by sme by mali rešpektovať doložky o ľudských právach a značný po- pokrok sa urobil v presadzovaní zákona a demokracie. Ak by toto nebola principiálna otázka, tak ja si myslím, že všetky tieto princípy jednoducho by sa znížili na, že by prestali existovať. Uh, tu musím byť opatrná, pretože v oblasti mojich zodpovedností, ak teda budem potvrdená v tomto úrade pre humanitárnu pomoc, musíme byť neutrálni a musíme zabezpečiť to, aby sa dostala k, k tým cieľovým e, ľuďom. Samozrejme, že ľudské práva sú veľmi dôležité, to nespochybňujem, ale máme tu osobitný cieľ, na ktorý sa musíme sústrediť z širšieho hľadiska mimo tohto portfólia pre Európsku úniu, áno, je dôležité mať veľmi jasné princípy. Minimálne pre mňa, ja som hrdá uh, uh, na Európu práve preto, že máme svoje hodnoty, ku ktorým sme sa ťažko dopracovali. Prepačte, nepočuli sme pani predsedničku. Výbor pre životné prostredie je zastúpený pánom e, Teodorom Skilakakisom. Teraz máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pani dezignovaná komisárka, prírodné katastrofy eskalujú v posledných rokoch a pokiaľ ide o klimatické zmeny, tak tam tiež vieme svoje lesné požiary v Európe, záplavy. V južnej Európe máme stovky e, tisícov, ktoré sú zničené každý rok. Kapacita členských krajín, e, aby reagovali, nie je adekvátna keďže tento fenomén je taký obsiahly. Európsky parlament e, v lete minulého roku pos- požiadal o posilnenie týchto kapacít e, civilnej reakcie. Budete pozitívne reagovať na takéto požiadavky a prosím, povedzte e, podrobnejšie, e, ako by ste chceli na takéto požiadavky reagovať. Pani dezignovaná komisárka, dve minúty. Uh, E, civilná ochrana, DG e, životné prostredie, DG Econ. Máme tu príležitosť e, pozerať sa na nástroje civilnej ochrany, ktoré sú nové. Bude tu revízia týchto nástrojov, ktorá nás čaká. Samozrejme sa pripravujeme na ďalší plánovací cyklus. Možno, že nevyužívam teraz ten primeraný výraz, ale teda ďalší horizont, kedy budeme definovať priority pre komisiu. Toto je teda veľmi vhodná doba. Môžem vám povedať, že a s veľkým presvedčením, že ja veľmi verím e, v to, že musíme byť pripravení. Len mm, to ilustrujem anekdotou. Keď som bola riaditeľkou Svetovej banky v Rusku, tak sme pracovali v Rus- s ruskou vládou a financovali sme projekty, e, modernizácie e, hydrometeorologických služieb. Toto bolo v čase, kedy Rusko bolo v, ťažkých finančne, v ťažkej finančnej situácii a e, Rusi si požičiavali od Svetovej banky, aby financovali tieto služby a nebolo to také jednoznačné, nebolo to ľahké. Čiže robili sme hospodárskú analýzu a dospeli sme k záveru. A teraz ospravedlňujem sa, že mm, mm, mm, sme použili teda takéto metódy, za každý dolár vynaložený na meteorologické služby sme e, získali 16 dolárov, e, teda ten profit, e, ktorý z toho vyplynul. Ten dôkaz je úplne jasný. Prevencia je dôležitá a pripravenosť v teréne je úplne najdôležitejšia. Čiže je to dobré pre európskych daňových poplatníkov taktiež aj v tejto oblasti. Čiže revízia a potom uvidíme, čo je primerané Samozrejme, že spolu s ekonom teda musíme sa pozrieť na daný kontext a potom bude podľa mňa vhodné vrátiť sa sem k vám. V tomto, výboru, v tomto výbore táto otázka je kritická. Teraz e, máme, prepačte, ešte nadväzná otázka. Povedali ste revízia, pilotné projekty, minulé leto. E, boli tu veľmi užitočné e, e lietadla, ktoré bojovali proti požiarom. Budete revidovať e, aj túto oblasť? Zastaví sa to toto leto? Áno, viem o tomto projekte, bolo to veľmi zaujímavé. E, a čo ešte nie je jasné, je to, či budeme schopní v ňom pokračovať. A budem úprimná, e, momentálne neviem, aká ako môžeme pokračovať v tomto e, projekte, pretože sa to končí v roku 2010, ale dúfam, že nájdeme spôsob, ako pokračovať, pretože aspoň predbežne tie výsledky vyzerajú veľmi dobre a teraz e, skončím, aby som dodržala rečnícky čas. Takže druhé kolo otázok a odpovedí. Slovo má pán Kasmarek. Ďakujem e, bardzo. Svojim vystúpením... Ďakujem veľmi pekne. Vo vašom vyhlásení spomínate Európsky konsenzus e, o humanitárnej pomoci. V roku 2008 bol vypracovaný akčný plán, e, ktorý sa týka práve tohto konsenzu Vidíte tu nejaké prioritné prvky, ktoré by boli súčasťou tohto akčného plánu? E, pani dezignovaná komisárka. Keď zamestnanci e, generálneho rejiteľstva ECO ma informovali o tomto akčnom pláne, tak spravilo to na mňa veľký dojem, pretože tam 49 aktivít e, znázornených a v rámci 40 došlo k významnému pokroku. Pokiaľ ide o tie oblasti aktivít, tam sa vynímajú dve z môjho pohľadu výrazne, kde budeme naďalej pracovať. A jedna z týchto oblastí je koordinácia a čo nie je prekvapivé, keď si vezmeme do úvahy tú diskusiu, ktorá doposiaľ e, prebehla. A druhá oblasť je rozhranie medzi vojenskými a e, občianskými aktérmi alebo subjektami, ale samozrejme rada vám dám viac informácií, ako náhle budem, v prípade teda môjho potvrdenia, ako náhle budem mať e, väčší prehľad a oveľa tak lepšie je skalibrované znalosti, takže potom sa podrobnejšie vrátim k týmto otázkam. E, jediné, čo by som mohol doplniť, je, že bude sa núkať dobrá príležitosť, pretože akčný plán bude predmetom revízie tento rok, takže veľmi pravdepodobne sa ešte stretneme pri diskusii. Áno, to je veľmi, naozaj pravda. Bude len treba troška času na tú prípravu. Uh, Pán Patrik Terolian. E, e, vo vašich odpovediach, pani komisárka, tvrdíte, že e, katastrofa na Haiti musí byť príležitosť pre Úniu, aby sa zlepšili schopnosti reagovať a čeliť humanitárnym katastrofám. Ak snaha o koordinovať pani Aštonovu je veľká, tak individuálne reakcie nie sú ekvivalentné e, a nezodpovedajú plánovanej európskej reakcii. Vidíme, že tie odpovede sú také mnohonásobné a e, chýba tu e, viditeľnosť Európskej únie v, priamo v reále vidíte tú možnosť prípravy lacnejšie a efektívnejšie reakcie Európskej únie na takéto katastrofy, pani dezignovaná komisárka? Uh, The uh, humanitarian aid... Nástroj humanitárnej pomoci je vlastne využívaný veľmi efektívnym, účinným spôsobom, ale tu je jedno zaujímavé, zaujímavý postreh. Počas posledných 10 rokov, z tých 10 posledných rokov, počas 9 rokov, tie peniaze, ktoré boli poskytované, ktoré sa ukázali teda ako nedostatočné v rámci tohto nástroja, že v prípade, kedy vznikala potreba dodatočných zdrojov, tak e, sme využívali e, zdroje komisie. To z môjho pohľadu e, len poukazuje k tomu, o čom diskutujeme. Veľký dojem na mňa spravil takisto fakt, že iné nástroje komisie boli využité na to, aby sme pomohli ľuďom v núdzi, napríklad e, v rámci dohody z Kotonu, nástroj Európskeho rozvojového fondu, alebo respektíve Európsky rozvojový fond ako nástroj poskytuje 150 miliónov eur v prípade potreby, ktoré je možné použiť na katastrofy. A už značná časť e, z týchto prostriedkov bola využitá. Čiže podľa mňa v prípade potreby došlo naozaj k mobilizácii zdrojov a samozrejme aj členské štáty e, prikladajú ruku k dielu v chvíľach, vo chvíľach núdze. Ja osobne si myslím, že by sme sa mali pozerať dopredu výhľadovo a mali by sme byť kreatívnejší, pokiaľ ide o mobilizáciu zdrojov, na to, aby sme dokázali E, naplniť e, takéto potreby. V prípade, keď prichádzajú niektoré rizika, odchádzajú, teda postihujú niektorých viac v porovnaní s ostatnými. Jedna vec, jedna z poznatkov, ktorý som získala počas môjho pôsobenia na Svetovej banke, na to som patrične hrdá, mali sme istú, istú poistenie e, pre pomoc pre tieto krajiny. Aj Haiti malo uzavreté takéto poistenie s kanadskou vládou a v v čase, kedy naozaj došlo k tej kríze, tak vyplatila e, kanadská vláda značné prostriedky haitské, haitské vláde, haitskému protiažku. Čiže aj v časoch krízy budeme musieť lepším spôsobom využívať e, peniaze, ktoré vyzbierame od daňových poplatníkov. Čiže e, je to zaujímavé. Že nemáte nadväznú otázku teraz? Slovo má pán Ivo Bagel. Georgieva, najprv by vám rád zrazu kompliment. E, pani Georgieva, v prvom rade mi dovolte vám pogratulovať e, k tej kompetentnosti, ktorá z vás dnes e, priam sála a k tomu pokojnému spôsobu, ako to prezentujete. Je dôležité, že v rámci úvodu sa objavili aj informácie, ktoré sa týkajú katastrof spôsobených človekom. Niektoré z takýchto katastrof sú spôsobované napríklad vojenskými zásahmi z susediacich štátov, susediacich štátov napríklad Jemenom. Myslíte si, že v prípade takýchto katastrof, kde je najväčšie vplyv a najhorší vplyv na civilnú, civilnú časť obyvateľstva, teda na, myslíte si, že tam je dôležité využívať tú eh, rozvoj, teda humanitárnu pomoc a treba tam stabilizovať situáciu? Aký je názor váš, váš názor, pani navrhovaná komisárka. Vrátim sa k princípom, z ktorých vychádza humanitárna pomoc. Vyžadujú si neutralitu, nestrannosť, nezávislosť, pokiaľ ide o fungovanie humanitárnych pracovníkov. V tejto oblasti teda vlády veľmi často nie sú vôbec zapojené. Niekedy áno, ale veľmi často nie sú zapojené a nie sú tou cestou tej interakcii zvýšenej. Samozrejme vieme, ako náročné a ťažké je mať dočinenia s štátmi, ktoré zlyhali alebo ktoré sú vo veľmi krehkej situácii. Nemyslím si, že toto bude spadať priamo do mojej oblasti zodpovednosti riešenie takýchto záležitostí ale ako som už povedala vo svojich úvodných slovách, v prípade, že sa treba postaviť nejakým nespravodlivostiam, ktoré negatívne vplývajú na civilné obyvateľstvo, alebo dokonca čo je horšie, keď to negatívne vplýva na ženy a deti, tak ja naozaj silným hlasom sa za to budem zastávať. A ak budem z titulu mojej pozície eh, môcť spraviť niečo na to, aby som poukázala na takéto javy, aby som dokázala poukázať na neakceptovateľné prípady správania, tak tak spravím. A ospravedlňujem sa, ak mi unikli isté časti vaše otázky, pretože v tom tlmočení boli isté šumy, isté ruchy a je možné, že mi unikla tá podstata, tá samotná podstata tej vašej otázky. V prípade, že je z vašej strany dodatočná otázka, tak samozrejme odpoviem. Je takáto otázka? Áno, mám do, takú doplňujúcu pripomienku. Myslím si, že ste zodpovedali veľmi dobre a chcel by som apelovať na vás, aby ste využili tú, tú, tú vyššiu morálnu silu, aby ste zasiahli v takýchto prípadoch a aby ste naozaj išli až na limity tých vašich kompetencií, ktoré budete mať v rámci vašej pozície. Ďakujem. Dezignovaná komisárka, áno, ďakujem. E, cením si tú dôveru, ktorú vo mňa skladáte a ja určite to urobím. Slovo má pán Bartas. Ďakujem. Pani navrhovaná komisárka, zdá sa, že ste dobre oboznámená s humanitárnou situáciou v Gaze. Je to veľmi e, traumatická. Traumatická situácia a asi 1,5 milióna ľudí, ktorí tam žijú, sa nachádza vo veľmi náročných, e, náročnej situácii Chcel by som vedieť, aké opatrenia sa e, chystáte prijať na to, aby ste zaručili v prvom rade, že štát Izrael poskytne e, prístup konvojom s humanitárnou pomocou a po B, že budú prijaté kroky z vašej strany spoločne s vašimi kolegami na komisii, aby ste zaručili, že Gaza už nebude e, vlastne väzením pod holým nebom. E, samozrejme som rada, že ste formulovali túto otázku a že ste odkázali na spoluprácu s 26 kolegami, pretože prístup bude musieť byť e, prístupom kolektívu, kolektívnym prístupom celej únie. E, Z môjho pohľadu, čo je značnou obavou humanitárnych pracovníkov, je samozrejme otázka prístupu. Prístup bol výrazne obmedzený a ja som e, sa dozvedela, že je na úrovni 20-25% v porovnaní s tými úrovňami pred rokom 2006. Takže z nášho pohľadu najdôležitejšie je obhajovať e, ten princíp prístupu. Ako to však dosiahnuť? Okrem toho, že zvýšime povedomie, že na to poukážeme, upriame pozornosť, myslím si, že tu na je nevyhnutné, aby sme neustále riešili dôvody, ktoré sú nejakým spôsobom predkladané a prečo je vlastne odopieraný ten prístup a pýta sa na, na nejaké riešenia. A chápem, že jeden z dôvodov, ktorý zaznieva, je to, že sa hovorí o tom, že je možné, že príde k dovozu tovarov, ktoré môžu byť zneužité na vojenské účely. Myslím, že v takýchto situáciách by sme mali požiadať túto stranu, ktorá to tvrdí o to, aby poskytla negatívny nejaký zoznam. Povie, že toto sú veci, ktoré nemôžete dovážať do Izraela a potom bude aj zoznam pozitívnych, takových schválených tovarov, ktoré, veci, ktoré môžu byť dovážané do gazy. Podľa mňa otázka spoločného postoja únie je veľmi dôležitá a musíme zaručiť, že budeme hovoriť jedným hlasom spoločným a pokiaľ ide o humanitárnych pracovníkov, tak tí musia mať čo najväčšiu podporu z našej strany a musíme sa snažiť odstrániť či už vnímané alebo skutočné e, technické ťažkosti. Follow-up question, Mr. Bartz. Dodatočná otázka, pán Bartz. E, pani dezignovaná komisárka, no, troška podrobnejšie. E, spolu s Izraelom máme viacero dohôd o spolupráci a o preferenčnom prístupe e, Izraela e, v rámci EÚ. Nemyslíte si, že by sme mohli využiť takéto rozhovory s Izraelom na to, aby e, sme ich donútili k tomu, aby sa pozitívne postavili k našim snahám? Práve preto som ja zdôraznila tú časť vašej otázky, pretože naozaj musíme sa pozrieť na celú tú škálu vzťahov s Izraelom. Ja nemám, nie som povolený na to, aby som vám povedal, ako to môžeme spraviť, ako to má byť, ale ja samozrejme s týmto posolstvom prídem pred kolegium a je dôležité aj z môjho pohľadu, aby ľudia pochopili, že je tam vážna kríza a že musíme s ňou niečo robiť. Slovo má pán Deva, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Pani navrhovná komisárka, budete hlasom tých, ktorí hlas nemajú, teda e, tých, ktorí sú ponechaní na pospas osudu. A budete, keď chcete, hovorili, hovoríte o tom, že chcete zabezpečovať záujmy EÚ v týchto krajinách. Pán Pierbax hovorí, že budeme musieť podporovať e, e, obchod a vy budete hovoriť za tých, ktorí nemajú hlas a budete musieť bojovať taktiež aj proti, aj proti záujmom Európskej únie. V niektorých prípadoch ste pripravená to takto urobiť, e, predsednička. Máte slovo áno, pane, odpovedá pani navrhovaná komisárka. I mean, I, I am... Uh... Have a follow-up question, Mr. Deva? <laughs> Pán Deva, máte aj nejakú doplňujúcu otázku? No už po takejto odpovedi ani nie, ale som si myslí, že aj ostatní komisári uh, sa na to budú pýtať. Oui, euh, suite au tremblement. Po zemetrasení na Haiti humanitárna pomoc Európskej únie bola masívne e, odblokovaná a nástroje civilnej ochrany e, boli tiež e, deblokované. Máte tu odpovede, že musíme byť výkonnejší v budúcnosti. Aké opatrenia chcete prijať na posilnenie koordinácia, posilnenie uh, koherencie humanitárnej pomoci Európskej únie, aká bude úloha pre pracovnej skupiny COAFA, teda humanitárna pomoc a potravinová pomoc v rámci Rady Európskej únie, vytvorenie Európskej sily na civilnú ochranu bude vašou prioritou a ako sa to bude realizovať? Ďakujem pani dezignovaná komisárka. Ďakujem pekne za túto otázku. samotná funkcia tohto komisára pre humanitárnu pomoc a reakcia v kríze, to je rozhodnutie správnym smerom a ja si myslím, že sú na rade dve skupiny. Ako to nazývate korafa, teda tí, ktorí sa venujú humanitárnej pomoci a potravinám a potom je tu skupina pre civilnú ochranu a bude dôležité využiť tieto dve, tieto dva, dve, dve cesty alebo tieto dve možnosti nejakým spôsobom tieto dve veci zosynchronizovať, zosynchronizovať pretože možno, že nie sú celkom na tej istej línii alebo na tej istej vlnovej dĺžke a bude treba to prepojiť viac. E, len takú jedno pozorovanie po tsunami e, bolo veľmi e, silné vyhodnotenie z toho, čo sa svet poučil v rámci od so tsunami. A keď sa už pozrieme na Haiti, tak už niektoré veci z toho, čo sme sa ponaučili predtým, boli uplatnené. Aj dosť do vysokej miery. Pravda, nie všetko, a potom je otázka zase, je, že čo sme sa naučili teraz. A ja verím, je veľmi systematické vyhodnotenie toho, čo sa nám podarilo dobre, čo sa nám nepodarilo až tak dobre a čo sa dá zlepšiť. A myslím si, že keď budeme mať tieto skupiny na rade, um, je pra, tá, tieto skupiny sú práve tou platformou, ktoré budú na tom pracovať spolu s členskými štátmi a taktiež aj spolu s radou. Máte nadväznú otázku? Má slovo e, podpredseda výboru AFED, pán Ivan Pasku, na minútu. Well, I have a problem because I had two Nuž, ja mám problém, ja som už mal e, otázky pre vás pripravené a už boli ale položené a už ste ich dobre, dobre zodpovedala, tak musím teraz improvizovať. Nuž, e, raz predpokladajme, že máte kríz, e, že je kríza vo vysokopolitickom nabitom prostredí, akým spôsobom uh, zvládnete to, že na jednej strane je potrebné rýchlo reagovať a zároveň politické konanie si vyžaduje tak dlhodobejšiu, dlhodobejšiu perspektívu, ako tieto dve dať do rovnováhy. Odpoveď. Nuž, čo sa týka humanitárnej pomoci, najdôležitejším e, faktorom je rýchlosť musí sa to rýchlo poskytnúť, e, zabezpečiť, aby sa to dostalo k tým, ktorí sú v núdzi, čo najskôr. To musí v podstate pre nás byť ten hlavný motor nášho cieľa. Samozrejme, že keď sú tam také podmienky, ako to sa žiaľ aj deje v, pri, na, na, na v veľkom množstve lokalít, tak tam tie naše postupy môžu, že jednoducho nemôžu fungovať a potom e, sa predlžuje tá, to veľmi, toto obdobie závislosti a pomoci, čo vedie to k čomu? Vedie to k rozpadu životov ľudí, e, rozpadáva sa e, ľudská dôstojnosť, ľudia vlastne nemajú žiadnu perspektívu a čím dlhšie toto celé trvá, tým horšie a ťažšie je vrátiť sa späť k, k rozvoju a k, pozitívnejšej budúcnosti. A presne toto musíme uplatňovať pri našom posudzovaní, že aké sú tam politické e, podmienky alebo aké tie tam sú správne. Pretože niekedy si ustanovíme príliš vysoké cieľe a príliš vysoké štandardy a niekedy možno, že urobíme väčšiu škodu, viac ľuďom ublížime. Či, ale toto sú e, veci, ktoré vyžadujú veľmi silný úsudok, nie len racionálny politický úsudok, ale sú to veľmi často alebo silné emocionálne, emotívne veci a akým spôsobom to presadíme, mnohokrát to závisí od otvorenosti a transparentnosti informácií, tak aby sme si mohli urobiť svoj úsudok tým najobjektívnejším spôsobom, aký je možný. Ehm, otázka predsedničky. Ešte máte doplňujúcu otázku? Nie, ďakujem. V tom prípade máme kolo pre nadväzné otázky, kde mi písomne politické skupiny môžu eh, poslať eh, otázky, ktoré sú určené pre dezignovanú komisárky. Dostala som následovné písomné otázky aké sú poučenia, ktoré vidíte v, z reakcie Európskej únie na zemetrasenie na Haiti a ako by mohli ovplyvniť e, vašu úlohu na čele portfólia pre humanitárnu pomoc. Máte minútu 45 sekúnd na odpoveď na túto otázku. Uh, well, the, the crisis... Nož, e, samozrejme, že E, kráza, kríza pokračuje ešte stále a ešte nastane čas, kedy sa budú, bude vyhodnocovať e, prospech nejakých poučení. Môžem povedať len toľko, že tí, ktorí vlastne mali dôveru prácu splniť, e, tí vedeli, čo majú robiť. Jedna z, jedno z podnaučení z tsunami napríklad bolo, že je treba zabezpečiť určité predzásobenie sa určitými prostriedkami, tak aby keď dojde k niečomu, aby aby to všetko nemuselo byť hneď eh, zasielané z Európy, tak toto to bolo na mieste, to sa mohlo hneď distribuovať. Potom, čo sa týka eh, toho, čo urobila eh, komisia, bolo trošku mm, trošku nepostačujúce z hľadiska komunikácie, lebo ja napríklad som každých 24 hodín dostával informácie o tom, čo sa deje, ako sa vyvíjala situácia, ale keď sa pozriete, akým spôsobom to bolo komunikované smerom von, tak e, ako si to už nebolo v poriadku, čiže musíme hneď e, začať uvažovať o komunikácii tak, ako e, uvažujeme aj z hľadiska toho, čo robíme, pretože ľudia veria tomu, čo počujú a tomu, čo sa dozvedia. Čiže nie len tomu, čo sa odkiaľ sa to majú dozvedieť. Takže si myslím, že je stále ale priestor na lepšiu, koordinovanú európsku reakciu, ktorá bude ale aj pod e, európskou vlajkou. A ja viem, e, tieto veci jednoducho musia byť lepšie alebo mať, mať silnejšiu váhu alebo lepšie zvládnuté, pretože musíme naozaj e, pôsobiť ako Európsk, Európa všetkých 27 a nie 27 individuálnych štátov? Teda lode, ktoré by boli vyslané na Haiti, uvažujete, že tu bude niečo podobné ako úloha e, Európskej únie v budúcnosti? Uh, that goes, that goes... Nož, to sa takisto týka otázky prepojenia medzi e, civilnými operáciami a e, vojenskými zásahmi. Ako som povedala, ja verím, že vždy vojenský zásah je posledná možnosť, ale napokon to môže byť aj veľmi prospešné. Um, my sme už viedli diskusie aj v rámci DG ECO a diskutovali sme aj o tom, kde sú tie hranice medzi občianskou eh, ochranou a, civil, a vojenskou ochranou. A vtedy som položila otázku, že eh, či bolo v poriadku, že americká armáda zasiahla na Haiti. Všetci povedali, samozrejme, čo iné by bolo, nikto tam iný nebol, nič nefungovalo, len to. Takže v takejto situácii, keď kolabuje ešte aj vláda, alebo ani už neexistuje, aj tam katastrofa, tak čo iné? Je potom priestor pre armádu, ale musíte to robiť veľmi, veľmi opatrne, pretože keď sa to raz už urobí, tak sa to nedá už e, zrušiť, že to nebolo urobené. To už tam jednoducho potom je. Jedna otázka ako zabezpečíte európske financovanie, ktoré bude prediktívnejšie, hlavne pokiaľ ide o Sudan? Um, well, the, uh, humanitarian aid... Nuž. Humanitárna pomoc je na báze potreby, čiže ide tam, kam, kde, kde potreby vznikajú. No a potom, keď má byť lepšie zacielená, závisí to od troch vecí. Či máme dobré ohodnotenie, vieme, kde presne sú tieto potreby. Po druhé, sme schopní mobilizovať zásoby také, aké sú potrebné na splnenie týchto potrieb. A po tretie, či máme prístup, sme schopní zabezpečiť tieto veci na miesto, tam, kde sú potrebné. Vieme, že niekedy máme problémy s prístupom, v niektorých prípadoch zase máme problém s schopnosťou identifikovať ľudí. Často máme situácie, kedy humanitárni pracovníci nie sú schopní dostať sa k tým, ktorí sú v núdzi. To znamená, že musí sa pracovať na každom z týchto troch prvkov, to znamená, že presne posúdiť alebo vyhodnotiť, e, aké sú potreby a zabezpečiť mobilizáciu vecí, aby sme neposlali ľuďom to, čo máme, ale to, čo naozaj potrebujú a potom samozrejme, aby sme zabezpečili to, že sa tie veci k tým ľuďom dostanú. To sú tie tri veci, ktoré musíme zdôrazniť. Merci. Ďakujeme a teraz začneme tretie kolo otázok a odpovedí a slovo má pani Korina Kretu. Rămân cumva în acest domeniu și am să mă refer la modul în care se poate asigura. Zostanem v tej istej oblasti a chcela by som hovoriť o tom, ako môžeme navýšiť bezpečnosť humanitárnych pracovníkov, zvýšiť ich bezpečnosť v krajinách ozbrojených konfliktov, ako je napríklad Kongo a iné. Sú humanitárne konvoje, na ktoré sa útočí, dokonca aj na Haiti. Ako zabezpečiť to, aby táto humanitárna pomoc sa dostala k obyvateľstvu a ako navýšiť bezpečnosť e, e zamestnancov takýchto konvojov? Pani dezignovaná komisárka. Mm, čo počúvame od e, ľudí, ktorí pracujú v týchto ťažkých podmienkách veľmi často, je to, že preferujú, ak ich nebudú strážiť vojaci, skôr uh, sa spoliehajú na svoje vlastné uh, možnosti a schopnosti. Raz, keď tam už bude tá vojenská zložka, či už uh, to, či oni sú neutrálni, je spochybnené, ale sú okolnosti, kedy je vojenská ochrana nevyhnutná. Hovorili sme o tom. A mojou úlohou je zabezpečiť to, aby sme boli otvorení a analyzovali všetko e, na základe e, toho, ako si to vyžadujú okolnosti. E, v Európskej komisii máme naše vlastné letecké linky, ktoré v podstate v Kongu Týka sa to hlavne Konga. Z dôvodu veľkosti tejto krajiny využívajú sa aj lety do Sudánu. Čiže čo môžeme urobiť, e, pokiaľ ide o, možnosti prevozu, čo by bolo efektívnejšie pre humanitárnych pracovníkov, aby sme ich dopravili letecky, aby nemuseli prechádzať nebezpečným územím. Toto by bolo efektívne opatrenie, čiže nasadenie, uh, Prepašte, ešte som zavodla povedať niečo veľmi dôležité. Musíme byť e, spojení, prepojení, to všetci vieme, investujeme veľmi veľa práve do tých e, služieb spojenia na Haiti. E, jedna z vecí, ktorú komisia urobila, je, že tu bol teda satelit, aby ľudia mohli volať domov a upokojiť svojich blízkych, že sú v poriadku, ale z pohľadu bezpečnosti komunikácia, analýza dobrá analýza podmienok priamo v teréne. Toto sú spôsoby, akým... To je veľmi zaujímavé hovoriť, pani predsednička, ale musíme ísť dopredu. Pani Kretu, e, máte e, doplňujúcu otázku? Mikrofón? Mm, viac ako 200 pracovníkov e, je veľmi dôležité, aby sa tento prípad primerane Eh, vyšetril, aby sa takémuto prípadu v budúcnosti zabranilo. Slovo má teraz pán Bill Newton Dunn. Pani dezignovaná komisárka, podľa mňa si počítate veľmi dobre. Máme preskúmať to, ako by ste vykonávali svoju úlohu. Hovoríte eh, plynule rusky. Tri eh, roky ste strávili v Moskve. Ako táto ruská skúsenosť napomôže vášmu budúcemu fungovaniu? bolo by alebo nebolo by možné spojiť sa s touto ruskou pomocou, alebo bola by tu nejaká možnosť e, v tejto oblasti, pani dezignovaná komisárka? E, sú tu také dve úrovne e, mojej ruskej skúsenosti, ktoré sú veľmi vhodné, pokiaľ ide o moju budúcu úlohu Eh, v čase, keď som tam bola, tak bola tu eh, komunitárne projekty, eh, týkali sa Kaukazu, Čečenska, ale tiež susediacich republik a boli sme partnermi s komisiou a OSN následovným spôsobom. Svetová banka neposkytuje humanitárnu pomoc, ale môžeme pracovať na tom, aby sa zjednodušili podmienky dopravy tejto pomoci využívajúc e, náš prístup e, k najvyšším úrovňam riadenia v Moskve, ako aj v daných republikách a tiež e, budujeme projekty v Dagestáne, v Bulharsku, v susediacich regiónoch a snažili sme sa sústrediť na jednu vec, civilná služba schopná dostávať peniaze a byť za ne zodpovedná. A tieto finančné toky e, takto by boli transparentné. Nemohli sme fungovať v e, Čečensku, ale ľudí z Čečenska sme e, dostali do Bulharska, aby sme ich vyškolili. To je jedna vec. Druhá vec, mala som to šťastie, že som bola v Rusku vtedy, keď Rusko poprvýkrát bolo v G8 a ja som z oblasti rozvoja a oni sa ma pýtajú, čo môžeme urobiť, prečo nie nejakú donorskú konferenciu. Vy ste donormi, môžete pozvať eh, partnerov. Toto sa stalo, podľa mňa to bolo v apríli um, ehm, 2004, teda kedykoľvek už Rusko predsedalo G8. Možno, že by sme mali prejsť teraz k doplňujúcej otázke, hovorí pani predsednička. Môžeme o tom diskutovať niekedy inokedy, hovorí rečník. A teraz uh, pána, otázka pána Michela, ako zvýšiť viditeľnosť, vizibilitu e, vašej práce, pokiaľ ide o EÚ. Je to blok. Bolo by to dokonca možné. Aj, a... Twitter? E, podľa mňa Twitter je niečo dobré, ale tu sa v podstate e, niečo veľmi zvýrazňuje, ak sa to urobí dobre. Som zo starej generácie, takže tieto veci e, ešte musím dobehnúť. Môžem vám povedať zo svojich skúseností, že keď som bola nominovaná, mm, ja som sa obávala, že moji príbuzní o tom budú počuť skôr od niekoho iného ako o, odo mňa. E, je to veľmi krátke a teda musíme sa sústrediť na niečo, čo... La parole maintenant est à madame Isabelle Levin. Pour les... Pani Isabelle Levin za zelených. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, som tu. Uh, Chcela by som sa spýtať, aké dôsledky vidí dezignovaná komisárka v neúspechu eh, kodane, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc, vranie eh, do úvahy zvýšeného zvýšenie rizika humanitárnych katastrof, eh, oteplovanie, globálne oteplovanie, ako to zoberiete do úvahy v plánovaní humanitárnej pomoci na nasledujúcich piatich rokoch, ako budete kalkulovať zvýšené riziko a podobne. A pokiaľ ide o prevenciu e, a koordináciu e, v jednotlivých e, krajinách, ako dosiahnete, že spoločnosti budú, budú rešpektovať dohodnuté pravidlá? Pani dezignovaná komisárka. Možno, že preto, že som e, z tej komunity, z, environment, z environmentálnej komunity. Bola som v Kodani a mám zmiešané pocity, nielen negatívne. Bolo to problematické, bolo to chaotické a problémom bolo to, že v konečnom dôsledku z európskeho hľadiska Európska únia e, nedosiahla Eh, že by tam bolo kreslo Európskej únie za stolom. Určite eh, sa nad tým musíme zamyslieť, ako to bude pokračovať ďalej. Ale pred piatimi rokmi by som nedúfala ani to, že 20 mm, členských krajín sa stretne a bude hovoriť o tejto téme. Čiže úroveň povedomia vo svete, akokoľvek je to kritické, je to najväčšia výzva našej generácie. Myslím, že táto úroveň sa zvýšila a Kodáň aj s tým chaosom 40 tisíc ľudí, ktorí tam boli, e, aj to nebolo len negatívne. E, sú tu aj pozitívne aspekty, ktoré z toho vyplývajú. Ale vaša otázka, ja súhlasím s tým, že musíme byť pripravení že potrebujeme viacej zdrojov e, pri e, pomoci a reakcii na katastrofy. Jedna z vecí, na ktorej som pracovala vo Svetovej banke, je zraniteľnosť voči klimatickým zmenám, ktorá sa týka chudobných krajín. No a otázkou je, či budeme len navyšovať zdroje, alebo sa budeme snažiť o kreatívnu mobilizáciu zdrojov ak si myslíme, že e, pom- roz- rozpočty pre pomoc, rozpoč- rozpočty pre pomoc umožňa e, pomôcť e, krajinám len, len samotné, tak to proste nebude fungovať. Mojou úlohou je, aby som úzko spolupracovala s komisiou. Máte doplňujúcu otázku, pani Levin? Pýta sa pani predsednička. Áno. Mohli by ste povedať niečo viac o tom, ako sa pozeráte na uh, multinárodnú, medzinárodné, medzinárodnú spoluprácu eh, v, v takýchto prípadoch? Sort of one entity that you... Nie je to ako jeden subjekt, na ktorý môžete poukázať, pretože pokiaľ je to nadnárodné spoločnosti, tak myslím si, že oni naozaj veľmi dobre prevzali zodpovednosť za tých, ktorí fungujú z, ich strany v tých e, krajinách a potom sú spoločnosti, ktoré sú veľa krátkozrakejšie, ktoré, ktorých cieľom je profit a za sebou zanechávajú väčšiu spúšť, nie je to ani tak rozvoj. Čiže ja by som to nevnímal nejak paušálne, nedával by som ich do jedného vreca, ale čo viem zodpovedne prehlásiť je, že mnohé tie spoločnosti, ktoré sú tam zapojené, sú väčšie ako samotné krajiny a majú teraz zodpovednosť. Otázka je, ako občania môžu v tomto... No, bola prerušená pani dezignovaná komisárka. Budeme pokračovať a pani Iva Saniky je priamo za vami, pani navrhovaná komisárka. Aha, Zaniky. E, som tu návravy, pani Zaniky. Áno, ďakujem pekne e, pani predsednička, e, pani navrhovaná komisárka, dovolte mi povedať, ako potešená som, pokiaľ ide o ten spôsob, ako zodpovedáte na tieto otázky, to, ten váš pokoj a ten štýl, ako to robíte. A dovolte mi nadviazať na tú otázku, ktorú e, som položila komisárovi de Kuchtovi e, minulý týždeň, keď sa vrátil z Haiti. Amnesty International a ďalšie humanitárne organizácie e, výrazne odsúdili, zmiznutie detí, ktoré prežili toto zemetrasenie a vyzvali medzinárodné spoločenstvo na to, aby venovali pozornosť vážnym prípadom zneužívania a nelegálneho obchodovania e, s migrantami. Aké informácie má komisia v tejto súvislosti a okrem toho, no, aké opatrenia sa chystáte prijať na to, aby ste monitorovali a ochraňovali e, takéto deti, takéto obete? Pani komisárka navrhovaná? Naozaj e, som bola pozbudená faktom, že UNICEF sa týmto zaoberá veľmi vážne, touto, touto problematikou, poskytli veľa informácií, ktoré sú mimoriadne užitočné, tak aby si mohli aj iní e, sformulovať svoj názor v tejto veci, aby boli pozornejší, ostražitejší. A keď hovorím o tých iných, mám na mysli predovšetkým vlády. Pretože, ako ja chápem tú situáciu, e, istá časť týchto prípadov sú adopcie, ktoré boli právne dohodnuté eh, predtým, než došlo eh, k tomu zemetraseniu. Eh, časť z tých fenomenov alebo z tých prípadov je pomerne nebezpečná a môže tam dochádzať naozaj k obchodovaniu s deťmi. Čo ja môžem spraviť je spojiť sa s kolegami v UNICEFe a viesť diskusiu zaručiť, aby sme si my boli vedomi, o to, o tom, vedomi toho problému, aby aj parlament, aj členské štáty o tom vedeli aby sme oslovili aj e, pristahovalecké úrady a tých, tie subjekty, ktoré to dokážu zastaviť a aby sme zaručili, že oni odvedú svoj kus práce. Je nejaká doplňujúca otázka? Nie, ďakujem. Pán Ger Ďakujem, pani predsednička. Pani Georgieva, vo vážnych e, humanitárnych krízach, ktoré sú spôsobované prírodnými katastrofami, potrebujeme záchranné jednotky, potrebujeme vodu, potrebujeme zdravotnú starostlivosť, ale čo potrebujeme nadovšetko je okamžité vodcovstvo e, v teréne. Potrebujeme úrady, orgány, ktoré vieme identifikovať, potrebujeme mať jasné pokyny a potrebujeme jasne stanovené zodpovednosti, pokiaľ ide o výkon jednotlivých aktivít. Myslím si, že Európska únia môže zohrávať významnú úlohu e, na poli humanitárnej pomoci tým, že podporí správu, dobrú správu a riadenie veci verejných tým, že poskytne isté vodcovstvo aj v teréne. My sme v pozícii, kedy môžeme tvoriť týmy a skupiny, ktoré dokážu pomôcť práve tým, ktorí sú v teréne z pohľadu e, riadenia a riešenia takýchto kríz. Zignovaná komisárka, máte slovo. Súhlasím s tým, že toto je určite veľmi potrebné. To počujeme aj z Priamo, priamo e, z, z terénu e, je tu značný stupeň istoty, pokiaľ ide o to, ako sa vlády spájajú a čelia takýmto situáciám, robia maximum a nezabúdajme, že uh, toto nie je vláda, ktorá má veľkú históriu budovania inštitúciu. V podstate je to len nedávne, čiže musíme e, poskytnúť pomoc, e, ale dovolte mi povedať niečo o ďalšej oblasti. E, ako vytvárať príležitosti preto, aby tu bol priestor aj pre súkromný sektor. Ak sa máme spoliehať len na verejný sektor a medzinárodnú podporu, tak sa nám nepodarí obnoviť Haiti jednoducho. Bude to veľa dlhšie a ťažšie. Hlavne pokiaľ ide o rekonštrukciu, tak veľmi dôležité je vytvoriť e, príležitosti aj pre podniky, aby sa e, sem vrátili. E, bol tu určitý pozitívny posun. Chceme zabezpečiť, aby sa na toto nezabudlo. Teda mm, súkromný sektor tu musí zohrávať dôležitú úlohu. Je tu neviednosť aj pre zásahy verejného sektoru, v sektoru pre medzinárodnú pomoc. E, toto bolo vlastne takým svetelkom na Haiti v poslednom čase. Simplemente subrayar que, eh, por supuesto, se trata de apoyar. Práve sme pošiarkli fakt, že o čom hovoríme je vlastne podpora eh, ľudí v teréne. Podpora eh, orgánom a úradom, eh, ktoré sú uznané vlastnými občanmi. Nechceme ich nahradzovať, chceme im poskytovať podporu, tak aby dokázali byť tými vodcami, čo je veľmi dôležité kríze. Pani dezignovaná komisárka, myslím, že to je naozaj e, e, správna, správny prístup v tejto fáze, kedy sú tie inštitúcie oslabené, tak bez takéto podpory by konkrétna krajina e, mala obrovské ťažkosti. Tak či tak by, mala ťažk- by to mala veľmi ťažké postaviť sa na vlastné nohy, odhľadnúť od takéhoto fenoménu. Má pridružený výbor k tejto schôdzi. Je to výbor pre životné prostredie, ktorý je zastúpení páno, pani Estrelov. Ďakujem pekne, eh, pani predsednička, eh, pani navrhovaná komisárka. Dovolte mi vrátiť sa k téme prírodných katastrof eh, na území Európskej únie. Po vašom vyhlásení, kde hovoríte o prevencii prírodných katastrof alebo tých katastrof, ktoré sú spôsobené človekom, odvolávate sa, respektíve je to vyhlásenie komisia, nie taká vaše, opravuje sa pani strana. Hovoríte o tom, hovorí sa tam o tom, teda, že sa budete zaoberať špecifickými iniciatívami, iniciatívami, ktoré riešia lesné požiare. Znamená to, že Európska komisia navrhne smernicu o lesných požiaroch? Tak, ako ju o to požiadal Európsky parlament vo svojom uznesení z 2006. A bude to podobne, ako je to už v prípade záplav? Dve minúty, pani dezignovaná komisárka. Tak ako to chápem ja, tak e, v tejto chvíli prebiehajú isté aktivity, pokiaľ ide o lesné požiare. Tak z pohľadu rozvoja, ako aj z pohľadu polnospodárstva. Neviem, do akej miery to pokročilo a neviem ani, aké sú podrobnosti, ale e, dáva zmysel, keď sa zaoberáte záplavami, aby ste sa pozreli na ten komplexnejší problém a aby ste potom e, vypracovali smernicu, ktorá bude jednoznačná, ktorá pomôže Únii reagovať v takýchto situáciách. Ale toto je moja šanca, príležitosť e, byť stručná, čiže preto hovorím, že musím sa s tým viac oboznámiť a potom vám dám e, vedieť viac podrobností. Niečo už viem, ale neviem jednoznačne vážne povedať áno alebo nie. Každopádne si to ešte pozriem a potom sa s vami spojím. Následná otázka. Ďakujem veľmi pekne. Takisto by som rada vedela niečo ohľadom ďalšieho odporúčania Európskeho parlamentu. Týkalo sa to súch a dezertifikácie, alebo tá teda rozšírenia púšte a teda monitorovania takýchto javov. Myslíte si, že bude nevyhnutné e, zriadiť monitorovacie centrum, ktoré bude sledovať prírodné katastrofy takéhoto typu? tak aby ste dokázali v správnom hodnom čase príjmať preventívne kroky a nie potom len reagovať. Nech sa páči. E, pani navrhovná komisárka, e, je nevyhnutné mať takéto zručnosti. Musíme vedieť, kde sa takéto fenomény objavujú v súčasnosti, e, akom rozsahu a ako by dokázalo centrum povedzme riadiť takúto problematiku. Ale samozrejme, o čo viac vieme, o to lepšie informácie máme, o to pravdepodobnejšie budeme lepšie pripravení a bude to aj menej nákladné pre naše spoločnosti, tak z pohľadu ľudských nákladov, ako aj finančných. Teraz sa dostávame e, k našej druhej časti Catch the Eye a otázky sa musia týka e, z zužovania humanitárneho priestoru a tiež o to, že dochádza k nárastu porušovaniu e, humanitárnych práv na medzinárodnej scéne. A slovo má pán Mitchell, EPP. Um, Môžem teda požiadať pani navrhovanú komisárku, že čo si myslí o tom, že by sa dalo urobiť eh, pre posunenie vplyvu Medzinárodného trestného súdu, napríklad vo vzťahu takých hlav štátov a vlád, ktorí vlastne zneužívajú svoju právomoc na e, zvraždenie a podobne. čo si myslíte o tom? Nech sa páči pani komisárka, navrhovaná komisárka. No už e, obávam, že to je oblasť, kde z pohľadu humanitárnej pomoci práve kvôli princípu neutrality e, uvažujem teda o Súdáne a o pokuse Medzinárodného trestného tribunálu e, vykonať svoj rozsudok. Myslím si, že to je politická otázka, ktorá nie je súčasťou tohto portfólia. Ale mne sa zdá, že asi by pani Ashton bola lepšia osoba, ktorej by sa táto otázka mala položiť, podľa mňa. E, ja len myslím, Ďakujem pekne. Slovo má pán Guerrero Salom. E, ďakujem pekne. Akým spôsobom e, si predstavujete zlepšenie e, zabezpečenia humanitárnej pomoci z hľadiska Európskeho koncezu o humanitárnej pomoci, ktorý sa uskutoční počas franského predsedníctva. Nech sa páči, máte 45 sekúnd. Ako sme diskutovali o tom už predtým, Ehm, očakávame e, revíznu správu a tá bude poskytovať možnosť identifikovať také priestory a možnosti, ktorým je treba venovať väčšiu pozornosť e, a, e, a, a kde bude potrebné zabezpečiť lepšiu činnosť tam, kde nedošlo k pokroku. Ja si myslím, že najkritickejšia otázka je tá najzložitejšia. Je tá otázka toho, tej hranice medzi vojenskou a civilnou ochranou alebo pomocou a španielské predsedníctvo chce túto otázku nastoliť eh, na diskusiu a ak sa dosiahne nejaký pokrok, to by bolo určite napomocné. Ďakujem. Pán Görens, nech sa páči, máte slovo. Položím nasledujúcu otázka pani, pani dezignovanej komisárke. Pred niekoľkými rokmi Mianmarsko odmietlo prístup humanitárnej pomoci na svoje územie pri príležitosti teda humanitárnej katastrofy. E, chápem, že ste opatrná v tejto oblasti, ale máte e, schopnosti urobiť e, súhrn tých stratených život. Máte, mali ste len 13, 30 sekúnd. Teraz, pani dezignovaná komisárka. This is going to be always case specific. Under... Nož, um, No, človek musí posudzovať veci špecificky, čiže za okolnosti, a, aké tam sú, e, urobiť úsudok toho, aká je situácia. Vrátim sa teda krok späť. E, rozsudok bol pre, urobený z nejakého dôvodu, pretože dôvod je, že je treba splňať veľmi vysoké normy a plno kritérií na to, aby mohlo byť vojenská, e, vojenský zásah. Musí naozaj dosť k genocíde a musí naozaj dosť nejakým trestnoprávnym činom, ktoré vlastne umožňujú takéto niečo. Čiže zatiaľ nie je žiadne univerzálne riešenie. Musíme zabezpečiť posúdenie okolností a rešpektovať zároveň princípy, e, na základe čoho sa, sa budujú medzinárodné humanitárne vzťahy. E, ďakujem pekne, pani, pán Stav Dever. Ďakujem pekne. Po vašom úvodnom slove ste vyjadrili, a to poviem po anglicky, že tam, kde sa zneužíva sexuálne násilie ako akceptovaná vec vo vojne. To, sa deje každodenne v Kongu. Čo chcete robiť vo vzťahu ku kongolským orgánom a vláde? Ďakujem. Pekne sa páči, máte slovo. Už podľa mňa opatrenia majú byť také, aby sme zabezpečili to, že keď my niečo urobíme, čo ja viem, vy, vy, vybudujeme tábor, musíme zmysliť na to, že nesmieme teda dos- vystavovať ženy nebezpečenstvu, tak aby sme aspoň znížili riziko sexuálneho zneužívania a násilia. A keď e, budujeme tie bezpečnostné veci, musíme stále mať e, tieto veci na pamäti a myslieť na ženy. Samozrejme, že musíme vlastne s našimi partnermi spolu e, bojovať za väčšiu pozornosť kladenú kladenú tým, ktorí vlastne sú, e, vedúci, ktorí, ktorí sú lídrami vo svete. Čiže rečnička je prerušená. Pani Teo Karos, nech sa páči, máte slovo. Um, do you have the intention to Ehm, máte zámer uplatňovať e, sankcie tým krajinám, vládam, ktoré sú zodpovedné za humanitárnu krízu alebo ktoré blokujú e, transfer humanitárnej pomoci tým, ktorí sú v núdzi? Nož, e, nech sa páči, máte slovo. Nož, e, e, to práve je nástroj, ktorý bude mať k dispozícii práve, že, ale nie, humanitárna pomoc je neutrálneho charakteru. Ale ako sme videli v extrémnych prípadoch zneužitia, Európska únia jednoducho prestane poskytovať pomoc v extrémnych prípadoch podstate Európska únia do toho nepôjde. Čiže jediné, čo môžem urobiť, je poskytnúť informácie, informácie kolegiu, poskytnúť informácie verejnosti tak, aby bolo jasné, že tieto, tieto rozhodnutia budú musieť byť politického charakteru. Teraz sa dostávame k štvrtému kolu otázok a odpovedí a slovo má pán Charles Görens z ALDE. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som sa vrátiť k, operatívnej, k operatívnemu rozmeru ktorú musí Európska únia e, implementovať, aby reagovala na humanitárne krízy. Pani dezignovaná komisárka, chcete podporovať e, niečo ako zdieľanie bremena v rámci Európskej únie, únie čiže pristúpite k tomu tak, že vyzvete všetky členské krajiny, aby prispeli a aby sa to bremeno e, rozložilo. Pani dezignovaná komisárka. Uh, uh, no, ja som určite za burden sharing a za teda zdieľanie záťaže, premene záťaže. A vidím úlohu v tom, aby sme volali po väčšej účasti jednotlivých nových členských štátov. Ja pochádzam taktiež z nového členského štátu. Mám možnosť priniesť občanom mojej krajiny viac informácií o tom, že o čo vlastne tu ide, na čom záleží. A keď sa ocitáme v ťažkých finančných e, okolnostiach, tak to je preto, lebo sú tu také a také záväzky. Nuž, ale Zatiaľ celkom neviem presne, akým spôsobom komisia funguje s jednotlivými členskými štátmi z hľadiska eh, podpory otázky eh, burden sharingu. Dúfam, že sa o tom čo najskôr eh, veľa dosviem a takisto mm, verím, že sa o tom, na, na tomto poli udeje veľa v najbližších rokoch. Nech sa páči, máte ešte nejakú doplňujúcu otázku, pán Gerens, predsednička? Tak dávam teraz slovo pani z EPP. Ja, herzlichen Dank, äh, Frau... Ďakujem pekne, äh, pani kandidátka na komisárku. Už poviem popred, äh, je naozaj, tá diskusia s vami je naozaj dobrá. Dúfam, že to nie je posledný krát, čo sa takto stretávame. V odpovediach na otázky komisie hovoríte o tom, že ten návrh, e, ktorý sa týka tejto oblasti, by ste chceli predložiť ešte tento rok. Pýtam sa konkrétne, kedy by ste takýto návrh chceli predložiť e, a ako by to malo vyzerať. Takisto vyjadrujete želanie, že v roku 2011 e, chcete takéto dobrovoľné dobrovoľný zbor mať nejakým spôsobom už pripravený. Myslíte, že sa to podarí? Pani komisárka, súhlasím s tým tvrdením, že je to optimistické, ale to načasovanie vychádza prirodzene, pretože 2011 je tým hodným rokom. Je rokom dobrovoľníkov. E, je to tak zakotvené v Lisabonskej zmluve, e, odsek alebo článok 214. Je to tam zakotvené, takže musíme na tom pracovať, ale dve veci musíme mať na pamäti. Jedna sa týka rozpočtu a druhá sa týka cieľa alebo účelu, ktorý bude plniť takýto, takýto zbor ten rozpočet, nemôže to byť financované z rozpočtu spoločenstva, ktorý ide na humanitárnu pomoc. Bolo by to neferové voči ľuďom, ktorí majú tieto prostriedky dostávať. Po druhé, musíme si ujasniť, ako má vyzerať vlastne takýto, takýto zbor. Lebo samozrejme nechceme e, zobrať dobrovoľníkov a vysielať ich do krízových situácií, na ktoré je nevyhnutná špeciálna príprava, ale možno by sme si mohli e, mohli by sme sa pozrieť napríklad na Engineers Without Borders a od nich si vziať ponaučenie, teda nastaviť to takým spôsobom, aby čo najviac dobrovoľníkov mohlo byť zahrnutých, zapojených, bez toho, aby to bolo riziko z pohľadu ich e, bezpečia a z pohľadu nejakých dodatočných nákladov na ich ochranu. Som naozaj vzrušená, pokiaľ o takýto návrh. Možno, že som príliš optimistická, viac ako vy. Ale myslím si, že ako náhle niečo takéto je zakotvené v našej zmluve, a keď máme teda, keď je pred nami ten rok dobrovoľníkov, rok 2011, tak myslím, že to je presne tá vhodná chvíľa spraviť niečo takéto. Potrebujeme ale rozpočet a aj opatrne to nastaviť. Je nejaká doplňujúca otázka? Viete si predstaviť, že budú náročné diskusie aj so členskými štátmi? Madame la commissaire Dessigné. The, the one good... Pani dezignovaná komisárka, Tu na to kľúčové slovo je dobrovoľník. Čiže to znamená, že nemusí to byť každá krajina, nemusí to byť každý. A ide tu o dobrovoľnú bázu. Čiže starovíme rámec, zamyslíme sa nad tým, budeme mobilizovať isté prostriedky na to, aby to fungovalo. A členské štáty, ktoré budú mať záujem byť súčasťou, tak budú súčasťou. Bolo veľmi zvláštne eh, mať eh, povinné dobrovoľné zložky alebo takýto zbor. Možno aj to by pomohlo pri nejakej diskusii eventuálne členskými štátmi. ujasniť si takúto predstavu. Slovo má pán Cashman. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Pani Georgieva, ako viete, tieto vypočutia sú preto, aby sme posúdili vašu schopnosť, schopnosť kandidáta. A e, musím povedať, že ja som uh, Ehm, naozaj ste na mňa urobili dojem svojimi znalosťami, intelektuálnymi schopnosťami a ste výborným príkladom toho, čo voláme politika, ko, politická koherentnosť. Čiže nepoložím otázku, pretože si myslím, že by sme sa mali rýchlo presunúť eh, k pozitívnemu konfirmačnému procesu, procesu potvrdenia. Ďakujem pekne. There were a consensus. okay. um, I, I... V poriadku, takže teraz pokračujeme a máme tu pani Elene Teokoraso z EPP. Ďakujem pekne, pán chcem položiť otázku, hoci pán Kešmenu nepoložil. Ja som proti akémukoľvek vojenskému zásahu a myslím si, že Američania nikdy neopustia Haiti. Chcem sa vás spýtať, či máte v úmysle zorganizovať vyslanie humanitárnej pomoci rýchleho nasadenia Eh, mala by to byť sila, ktorá by mohla zasahovať v naliehavých prípadoch, pretože Európa nebola pripravená zasiahnuť ani v Libanone, ani v Sri Lanke, ani na Sumatre, ani na Haiti. Čiže potrebujeme dobrovoľníkov, ale musíme mať organizovanú silu, ktorá by mohla pomôcť v takýchto prípadoch. Pani dezignovaná komisárka. Myšlienka E, Eurofastu a e, EuroAid, to, čo navrhuje správa Barniera, ide týmto smerom vytvoriť silu, ktorá bude zložená z členských krajín, ale tam, kde budeme identifikovať medzery a vyplníme ich e, komisiou a úniou ako takou. Pre mňa je toto logické ale ak by sa niečo nerobilo tak veľa rokov, tak ak sa niečo nerobilo počas takej dlhej doby, tak je tu určite dobrý dôvod prečo. A predtým, ako nepochopím, aký bol tento dôvod, tak e, nechcem o tom hovoriť, ale budem veľmi aktívna, budem sledovať diskusie e, e, v Rade 11. Hovorili sme s baronkou Aštonovou o tom, aké je e, dôležité okamžite e, diskutovať a prejsť aj k operatívnejšej fáze. A ja sa potom môžem e, s vami o tom znovu porozprávať, ale najskôr musím pochopiť, prečo sa to nestalo a potom, keď sa dostanem ďalej, tak sa k vám s tým vrátim. Máte uh, doplňujúcu otázku? Dovtedy máte v úmysle vytvoriť e, nejaký e, pás pre ochranu všetkých dobrovoľníkov, ktorí budú v rozličných krajinách a e, budú podliehať rizikám. Pomôžete im, aby sa dostali na ťažké miesta, ako napríklad Gaza, pani dezignovaná komisárka? Ďakujem za túto otázku. Nie je to téma, kde by som mala dostatok informácií. Viem, že v OSN máme e, takúto priepustku OSN, ktorá existuje. Je to veľmi teda dôležité a pomáha to. Neviem, čo robíme v, preto, aby sa humanitárni pracovníci eh, ľahko dostali na miesto určenia, ale keď budeme mať viac informácií, tak sa s tým k vám eh, vrátim a teda budem reagovať. Slovo má pani Toja z SAD. Mm, pani dezignovaná komisárka, eh, Máme z vás všetci dojem, že chcete viesť eh, určitú, mať, chcete vytvoriť štruktúry, eh, chcete, aby sa veci zlepšili a v tomto prístupe Tuto, tu by sme mali myslieť aj na preventívnu dimenziu a sú tu prírodné katastrofy, e, vojny, katastrofy vyvolané človekom a občas dochádza k negatívnemu vývoju, ktorý vedie napríklad k hladomoru a v niektorých afrických krajinách by bolo želateľné, aby sa e, ošetrili neobývané územia. Teda, čo chcete urobiť e, s masovou imigráciou, ktorá sa týka práve týchto regiónov? Táto otázka sa týka prepojenia katastrof a rozvoja alebo krokov, ktoré situáciu zlepšia alebo situáciu zhoršujú. Z môjho pohľadu, čo môžem urobiť, je to, aby som e, pracovala s komisárom pre rozvoj a by sme sa zamysleli nad stratégiou, majúc na zreteli to, č, aké by mohli byť dopady, hlavne pokiaľ ide o ekologickú udržateľnosť a dopad na ľudí, dopad na migrantov a a na živobytie a potom riziko krízy. Nie je to len výhradne v mojom portfóliu, spôsob, akým môžem pomôcť. E, musím zabezpečiť to, aby sme mali diskusie v kolegiu, zvlášť ide o komisára pre rozvoj a toto musí byť jedna z tém, ktorej sa musíme venovať. Máte doplňujúcu otázku? Dovolte mi vyzvať vás a hlavne e, Dovolte mi povedať, že by ste mali sa snažiť ísť nad rámec svojich kompetencií, pokryť o spoluprácu, inteligentný prístup, e, veľmi Často si to vyžaduje. A teraz ďalšia vec. Ženské práva v tom rozmere humanitárnej pomoci e, je ťažké zabezpečiť dodržiavanie práv žien, keď sa zasahuje v tých naliehavých situáciách a musí sa, musíme nasadiť naše sily veľmi rýchlo. Dôvod, prečo sa sústredujem na toto rozdelenie zodpovednosti, je to, že nechcem, aby sa tu očakávalo, že humanitárne portfólio bude slúžiť na financovanie napríklad um, um, ošetrenie prípadov uh, sucha v Afrike. Ale na druhej strane uh, Samozrejme, že budem sa snažiť o to, aby sa venovala pozornosť aj týmto faktorom, ktoré vedú k katastrofám. Ďakujem. Slovo má pán Kristian eh, Predás, EPP. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani komis- dezignovaná komisárka. Položím vám otázku na tému komplementarity humanitárnej pomoci na európskej úrovni. Som tu teda na európskej úrovni a na, národne, na medzinárodnej úrovni. Predovšetkým by som chcela vedieť, aká, aký je váš názor na súčasný stav veci. Inými slovami, úroveň koherentnosti a tom prepojení európskej a medzinárodnej úrovne. A po druhé, Chcel by som vedieť, e, z čoho sa skladá pridaná hodnota Európskej únie. Čo to prináša na tejto úrovni? Ďakujem pekne. Pani dezignovaná komisárka, za posledné roky sa dosiahol pokrok v pomoci a v koordinácii hlavne ide o dohodu z Akry Ehm, samozrejme, že to bolo Parížske prehlásenie a potom Akra a pokrok spočíva v tom, že pomáhame znižovať požiadavky e, v určovaní e, rozličných e, krajín a rozvojového sveta a v tomto procese samozrejme sa venuje oveľa väčšia pozornosť komparatívnym výhodám darcov alebo partnerov, e, to, čo oni prinášajú, Európa vždy bola najsilnejšia z, v, z pohľadu e, e, rozvojovej pomoci a táto prítomnosť znamená, že Európa značne ovplyvňuje vrátanie mojej vlastnej organizácie Svetovej banky, teda ako sa toto vyvíja a tam, kde vidím komparatívnu výhodu Európy, Eh, je to, sú to dve úrovne. Veľká pozornosť, ktorú Európa eh, prikladá diverzite, ale tiež sociálnemu začleneniu, napríklad eh, ženy, rozvoj, mm, malé podniky v súkromnom sektore a som veľmi hrdá na to, že Európania prišli s s touto myšlienkou rozvoja malých podnikov, e, vytvárania priestoru pre e, teda poskytovanie finančných prostriedkov. Nikto neurobil tak veľa e, v rozvoji tejto oblasti. Samozrejme, že nikdy sa nesmieme uspokojiť s dosiahnutými veciami. Mm, urobili sme veľmi veľa pre rozvoj. Máte doplňujúcu otázku, pán Preda? Nemám otázku, len som chcel vyjadriť svoje blahoželanie. Teda ďalší zúčastnený, výbor AFET, e, ktorý je zastúpený svojim podpredsedom a pánom Domnikom Bodisom. Máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pani dezignovaná komisárka, odpovedali ste na jednu otázku, ktorá sa týkala gazy. Zaznačil som si vašu odpoveď, ale chcel by som, aby ste e, sa venovali tomu, že tu je taká tragédia, ktorá trvá už veľmi dlho a čo skoro sa veci značne zhoršia. Ako iste viete, Egypt sa rozhodol, že zatvorí e, podzemný tunel e, do pasma gazy. Viac ako milión ľudí teda sa ocitne v situácii totálnej izolácie, zásobovanie neprebieha, nejde cez Izrael a už ani tento tunel sa nebude dať využiť. Aby sme čelili takejto situácii, aké iniciatívy, naliehavé iniciatívy máte v pláne uplatniť preto, aby táto humanitárna kríza, ktorá už trvala tak dlho, aby sa nepremenila na ďalšiu novú katastrofu? Máte dve minúty na odpoveď. I see this the issue. Well, they, are, there are a small number of... Je tu istý počet, obmedzený počet eh, veľmi komplexných záležitostí, kde eh, komisárka pre, spoločnú, pre medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu pomoc a reakciu v časoch katastrof nemôže v podstate konať sama. Musí sa tak diať v súčinnosti s členskými štátmi ja neponúknem konkrétnu politickú iniciatívu dnes z tohto miesta, pretože to by bolo nezodpovedné voči mojim kolegom, eh, s ktorými sme diskutovali o tejto záležitosti veľmi podrobne. Čo oni povedali, bolo, že z pohľadu humanitárneho je tu jeden problém a tým problémom je prístup a že pokiaľ sa nám nepodarí rozšíriť prístup tak, sa dostaneme do obrovských problémov, ktoré vyústia e, do útrap mnohých ľudí. Čiže chápem ten problém. Samozrejme, ja by som onúkla svoj hlas, svoj názor, ale nebola by som to len ja, ktorá by bola schopná vyriešiť problém, ktorý sa už deje celé 10 ročia, ktorý v princípe je otázkou dôvery, respektíve nedôvery dvoch táborov, ale každopádne je to prioritná vec e, aj v rámci našich diskusí, hlavne pokiaľ ide o zamestnancov Relax. Povedali ste pred chvíľou, že v naliehavých prípadoch Európska únia by mohla využiť niektoré právne nástroje v rámci dohôd, ktoré zavezujú Európu s tým, ktorým štátom. Uh, ako by Európska únia mohla využiť tento nástroj voči Izraelu, aby e, získala e, to zmekčenie e, toho režimu s gázou a aby sa nezatvoril ten prechod, o ktorom som hovoril pred chvíľou. Pani dezignovaná komisárka. I, I ja som to viac vnímala z pohľadu občana a je to problém, ktorý je mimoriadne závažný. Ja som získala dojem, že Európska únia bola vo svojich krokoch veľmi konzistentná, pokiaľ ide o tie rozhodnutia, ktoré prijíma, ale ešte stále je priestor na zlepšenie a na isté dosiahnutie istého želaného stavu. Netvrdíme, že Európska únia nezaujala nejaké stanovisko, do akej miery sú používané jednotlivé nástroje, nástroje to je vec, ktorá je pre mňa nová, to neviem presne povedať. Ja sa budem zaoberať týmito otázkami s komisármi, komisárkami, ktoré sú za to zodpovedné, predovšetkým s Baronkou Eštonovou. A otázka je, či máme niečo k dispozícii v rámci tých nástrojov, ktoré máme, čo sme mohli použiť a čo sme nepoužili. A ako náhle, sa, ako náhle zistím, ako to je, tak sa s vami spojím. A teraz sa dostávame ďalším otázkam. E, sú tu dodatočné otázky, doplňujúce otázky politických skupín, ktoré ja prečítam. Minúta 30 e, je vyčlenená na odpoveď. Prvá otázka znie. Niektoré krajiny e, vydierajú jasným spôsobom jednoznačne medzinárodné spoločenstvo, kde vyhľadovávajú časti svojej populácie, tak aby sa dostali k pomoci, zatiaľ čo odopierajú prístup k vlastným zdrojom, príkladom je Etiópia, ako postupovať? Minúta 30 na odpoveď tejto ťažkej otázke. Toto je naozaj veľmi náročná otázka lebo tu čelíme naozaj veľmi morálnym, výrazným morálnym dilemám, keď viete, že vláda nejakým spôsobom zneužíva vlastných obyvateľov, aby sa dostali k niečomu a zmocnili sa toho. A podľa mňa najlepšie riešenie, ktoré sa nám núka, je naozaj snažiť sa veľmi poctivo dopraviť tú pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Teda inými slovami nie vládam, ale tým ľuďom, ktorí ju potrebujú. A odhaliť tie vlády a nejakým spôsobom ich exponovať e, bez nejakého zlutovania aj v médiách, čo robia. Nie, že by ich to donútilo počúvať, ale máme aj v rámci medzinárodného spoločenstva k dispozícii jeden nástroj a tým je v prípadoch porušovania v prípadoch porušovania medzinárodného práva ste vystavení e, pranierovaniu medzinárodného spoločenstva. Niekedy je to jedno z pohľadu tých, ktorým, ktorým sa tak deje, ale niekedy im to vadí, lebo sa menia ich okolnosti. A myslím si, že to je to najlepšie, čo máme k dispozícii, čo môžeme spraviť. Uh, Druhá doplňujúca otázka. Ako zaručíte, že humanitárna pomoc bude výlučne autonómnou a že nebude využívaná ako nástroj eh, krízového riadenia a eh, zahraničnej politiky. Jedna úplne z prvých vecí, ktoré mi poveda- ktoré mi povedali kolegovia, budúci dúfam kolegovia v DG ECO, aby som ne- nedovolil to, aby dochlo, došlo k stieraniu hraníc eh, medzi jednotlivými oblastiami. Ja myslím si, že majú pravdu, pretože toto sú financie, ktoré smerujú o peniaze, prostriedky, ktoré smerujú k ľuďom, ktorí nemajú nič iné je, otázka, je to otázka ich prežitia, či sa k ním dostanú teda tieto peniaze. Čiže to je, je posvetný takýto rozpočet e, z môjho pohľadu, nedotknutelný. Ja v rámci e, tohto portfólia by som tie rozpočty oddelila na rozvojové a humanitárne rozpočty a v prípade, že bude nejaký nový nástroj e, pre občianskú ochranu, tak takýto nástroj bude musieť byť oddelený od rozpočtu, ktorý smeruje do humanitárnej pomoci. Hmm. What options do you see? Aké možnosti vidíte, pokiaľ ide o preskúmanie nejakých eh, inovatívnych zdrojov financovania, ktoré sa čertajú v oblasti rozvoja? Podporili by ste výzvu parlamentu navýšiť eh, zdroje, pokiaľ ide o rozpočet spoločenstva, roz, eh, ktorý smeruje do pomoci? Spojila by som sa v prvom rade s komisárom pre rozvoj a by sme obhajovali tie záväzky, ktoré už boli prislúbené, pokiaľ ide o pomoc. Takýmto spôsobom by sme navýšili e, prostriedky vo všetkých dotknutých oblastiach. Takisto e, by som sa zaujímala o spoluprácu s parlamentom a samozrejme aj s komisiou, ako aj s radou. Pokiaľ ide o reálne nastavenie očakávaní e, z pohľadu tých dopytov, z pohľadu dopytov. Ak sa musíme o zjeve, zjeve, počas 9 rokov, 10 opierať o takéto prostriedky, tak to len poukazuje na to, že sú stále častejšie takéto prípady. Samozrejme, tie zdroje si konkurujú. Ja mám e, značný fiskálny konzervativizmus e, v rámci môjho e, prístupu a som za zodpovedné využívanie zdrojov, v prípade, že dochádza k strojnásobeniu katastrof, v prípade, že budú tie vojnové konflikty pokračovať s takou frekvenciou a že budeme mať toľko krehkých štátov, ako tomu bolo v nedávnej dobe a ak z titulu jednoducho exponenciálneho nárastu alebo teda silného nárastu populácie, ak vieme, že o 2 miliardy sa zvýši počet ľudí v nadchádzajúcich 10 rokoch a mnoho z tých ľudí bude žiť v krajinách roz, rozvíjajúcich sa, rozvojových teda a a mnohí z tých ľudí, ktorí budú, teraz sa budú ocitať e, v podmienkach chaosu, budeme musieť byť potom úprimní a povedať si, že čelíme takéto realite. Zároveň ale e, naozaj pevne verím e, v zlepšenie financovania a v smerovanie týchto prostriedkov do tých oblastí, kde to môže byť najefektívnejšie. Musíme pokračovať. Je tu ďalšia otázka. Ako vníma e, dezignovaná komisárka svoju úlohu v medzinárodnej spoločnosti a ako to, bude, ako to nadviaže na e, prácu tých ďalších dvoch e, komisárov, pána Piebalksa a pani Eštenovu? Parlament je často kritizovaný za to, že ho zaujímajú len vlastné právomoci. Berú z do úvahy, že Prvá návšteva komisárky Eštonovej smerovala do Haiti a ten zmetok, ktorý z toho vyplynul, je vám jasné, aké je rozdelenie právomocí na komisii a dokážete mať plnú zodpovednosť, eh, tak ako eh, to vy vnímate, pokiaľ ide o tie humanitárne záležitosti, alebo ste len vlastne námestničko, tak povediac, baronky Eštonovej. Nuž, dobre, tak najprv zvezem tú otázku, ktorá sa odpovedá ľahšie. To znamená, že ja budem komisárka pre humanitárnu pomoc a reakciu v prípade katastrof. A to je, myslím, že táto tak ako sme diskutovali aj dnes, e, bude veľa určite oblastí, e, v ktorých sa bude musieť spoliehať práve na baronku Ashton aby e, bola vlastne mojim silnejším hlasom alebo zosilňovačom pre tie, tie otázky, ktoré sa budú, prepaj, sa budú prelínať s otázkami zahraničných vzťahov a podobne. A ja to budem robiť, ja budem len tlačiť, ale moja prvá úloha je komisár pre humanitárnu pomoc reakcia na katastrofy. Takže chcela by som zdôrazniť ešte raz, že toto je určite ten správny prístup tak, že práca v rámci medzinárodnej spolupráce do tej miery, keď sa, kým sa to týka mojich hlavných zodpovedností a bez toho, aby som nejakým spôsobom e, kompromitovala tieto zodpovednosti, môžem pôsobiť, pretože keď nebudem neutrálna a nie nezávislá, tak nebudem e, na nič e, e použiteľná pre našich humanitárnych pracovníkov. Musím si držať tú svoju nestranickosť, ale zároveň kolegiu a komisii a napokon aj tu parlamentu um, spolupracovať s týmito všetkými v tých otázkach, ktoré sú za mojej zodpovednosti. To sú politické orgány a uh, moji budúci kolegovia z Svetovej banky mi už hovoria, že máme problémy s týmito zraniteľnými krehkými štátmi e, a povedia mi, že my tam nechceme ísť, ale keď ty keď tam pôjdeš, môžeme s tebou spolupracovať, môžeme byť partnermi. Ja som už spolupracovala s niektorými z našich e, bilaterálnych partnerov, napríklad DFID, Takže môžeme určite si určiť určité oblasti medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti a osobitne rozšíriť to na regionálne operácie, napríklad, do ktorým sa ťažko vieme dostať, napríklad v Rusku a podobne. Rečnička je prerušená predsedničkou. Teraz eh, pokračuje piate kolo otázok a odpovedí a Slovo má pán e, Notver Neuser z, zo socialistickej skupiny. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som sa ešte k tomu rozhraniu problematickému e, vrátiť, pokiaľ ide o civilné, civilné a vojenské záležitosti. A konkrétne sa venovať otázke Afganistánu. V januári prebehla konferencia v Londýne, na ktorej bola e, stanovená nová stratégia, pričom sa chce posilniť aspekt eh, práve civilnej a humanitárnej pomoci v Afganistane a tým pádom naštartovať aj proces eh, zmierenia v Afganistane. Civilná rekonštrukcia a humanitárna pomoc eh, v prevažnej miere sú realizované zo strany EÚ a OSN. Myslím si, že treba to zefektívniť, ich činnosť. Ste naozaj veľmi aktívna žena a mali ste už čas sa zaoberať, akým spôsobom by ste pristupovali k takémuto problému? Madame la commissaire de Signe. Um, uh, there are some... No už sú tu niektoré otázky, ktoré sú pomerne jednoznačné. Napríklad eh, nie je akceptovateľné pre eh, a vojenské zložky, aby poskytovali humanitárnu pomoc e, takým spôsobom, že sa stráca rozdiel medzi humanitárnou pomocou a vojenským zásahom. Lebo keď povieme vojenské e, vojenské vozidlá a že no, však veď keď ich natrieme na bielo, tak to bude v poriadku. Toto nie je akceptovateľná e, situácia. Ale na, zase na druhú stranu, ak teda sú požiadaní E, sú požiadané vojenské zložky o pomoc, e, tak e, potom to treba vziať do úvahy a zabezpečiť tie zdroje. No a potom je naozaj potrebné uplatniť taký úsudok, že až koľko koľko je toho potrebné, aby eh, humanitárni pracovníci dostali pomoc od eh, vojenských zložiek, alebo opačne, eh, pretože si viem predstaviť, prečo vojaci v Afganistane dostávajú možnosť budovať napríklad školu. A chceli by napríklad postaviť školu, alebo budú dať školu a to zrejme bude dobré pre deti v Afganistane. Ale tu z hľadiska pomoci je, je, je, je určitá časť pomoci, ktorá je pomoc eh, pre, ktorá, je na určenie na budovanie tej školy. Neviem, ako to vyjadriť, eh, keď eh, napríklad sme sa stretli aj s španielským predsedníctvom z hľadiska reviznej správy o humanitárnej pomoci. Myslím si, že to je dôležitá otázka, aby sa stala centrom tejto diskusie. Máte nejakú doplňujúcu otázku? Mám ešte doplňujúcu otázku. Práve v Nemecku aj v mnohých iných krajinách sa dis- diskutuje medzi mimovládnymi organizáciami práve o tomto probléme a v podstate oni chcú veľmi jasné, kategoricky jasné odlíšenie medzi tými vojenskými zložkami alebo oddeliť jednoducho my vojenské zložky od e, civilných zložiek. Nechcú, aby nejakým spôsobom boli tieto zložky zmiešané. Akým spôsobom by ste sa o toto zohli zasadiť? zasadiť? That's, that is exactly my point. Presne to, o čom hovorím. Možno to vyzerá, že to bolo dobré, ale ľudia sú, tým podliehajú riziku, teda vojaci, ktorí e, pomáhajú tej humanitárnej stránke, to je dobré, je to niečo, čo si e, zasluhuje úctu, ale zároveň je tu riziko. No a preto potrebujeme diskusiu a rozhodnutia o týchto sivých oblastiach, pretože vieme, kde. Kde by nemala byť armáda, Mala by sa používať platforma humanitárnej pomoci a vieme áno, kde humanitárni pracovníci sú presvedčení, že vojenská prítomnosť alebo eskorta alebo podpora je potrebná. Ale potrebujeme sa rozhodnúť o tej oblasti medzi tým. Slovo má pani Michelle Schriftler. Nech sa páči. Áno, chcela by som sa vrátiť eh, k prípadu tých detí a žien v Kongu, ktoré sú denne znásilňovaní a mm, eh, tu je potrebná prevencia, ale nemyslíte si, že tieto zločiny sú stimulované beztrestnosťou vlády, pretože uh, E, to sa netýka iba znásilnení v armáde, ale spôsobujú to aj civilisti. E, to, to znásilnenie, to násilie je beztres, beztrestné. Máte v tomto e, nejakú predstavu, ako veci zlepšiť, pani dezignovaná komisárka? Áno, len advokatstvo alebo zasadzovanie sa o určitú vec nestačí. Uh, hlavne pokiaľ ide o medzinárodné sily eh, a teda ďalšie zložky, ktoré musí byť, musia byť zodpovedné medzinárodné spoločenstvo nemôže sa nepozerať na to, čo robia jeho pracovníci ani vtedy, keď vláda netrestá určité zločiny. Pani Stifler, máte doplňujúcu otázku? Nie. Takže slovo má teraz eh, pani Veronik Dejkajzer e, eh, za SAD. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani dezignovaná komisárka. Mala som otázku ku Gaze, ale položili vám ju viackrát aj keď by som ju preformovala, tak by ste nemohli inak odpovedať, takže položím možno inú otázku. Veľmi si cením vaše skúsenosti vo Svetovej banke a kvalita vašich odpovedí dokázala, že vaše skúsenosti sú užitočné, ale jedna vec, nás ešte trápi, tak trošku e, používanie e, fondov. My v tom váhame, pretože dávame e, peniaze do čielnej skrinky, ktorá nie je prehľadaná, nemôže ju skontrolovať a viditeľnosť európskej pomoci tu mizne. Aká bude vaša filozofia v tejto oblasti? Pani dezignovaná komisárka. Uh, pokiaľ ide o Svetovú banku, Európania sú veľmi viditeľní. Z 24 členov predstavenstva v závislosti od jednotlivých rokov máme 8 európskych členov, niekedy je tam dokonca 9 v rámci rady alebo predstavenstva a to je veľmi silný hlas v rámci to predstavenstva banky. Európa ako taká, ako celok je najväčším akcionárom Svetovej banky. A keď som hovorila e, s kolegami o tom, že e, pôjdem do Bruselu, vlastne, vlastne stanovy Svetovej banky hovoria o tom, že ústredie Svetovej banky by malo byť v hlavnom meste najväčšieho akcionára. Čiže možno vy e, budete, pôjdete za mnou vlastne do Bruselu, pretože tu by malo byť vlastne tie, tu by malo byť sídlo Svetovej banky v zmysle stanov ale ako čo hovoríte, to bolo to je správne. E, dávajú sa peniaze do, do takého súboru a tým pádom sa posilňujú isté kapacity, ale nie je to tak viditeľné, ako keď je to označené ako europrojekt, alebo keď je to pod vlajkovou. E a myslím si, že v tejto súvislosti je možné spraviť oveľa viac za účelom informovania ľudí o tom, odkiaľ pochádzajú tie prostriedky. A dám vám príklad. Keď som pracovala v Číne, tak ma e, vzali do školy, ktorá bola financovaná z peňazí Svetovej banky a v tom čase, to neviem si celkom spomenúť, myslím, že podporovalo to Nemecko v rámci bilaterálneho usporiadania. Čiže bola tam veľká plaketa na škole, kde bolo uvedené podporuje Svetová banka a myslím, že tam bolo uvedené potom nemecké nemecký, nejaký nemecký teda donor. A myslím si, že môžeme oveľa viac spraviť v tomto ohľade, ale my to tak nerobíme. Nezostavujeme tak naše správy a nedávame takéto informácie o našich zdrojoch. Ale mali by sme tak robiť, lebo ináč bola preučená pani navrhovaná komisárka. Je nejaká dodatočná otázka? No, možno eh, v Gukaze napríklad eh, keď sme vytvorili dočasné nástroj, Svetová banka mala prvú časť týmu, teda išlo o vzdelávanie a, a lieky a trvalo rok a pol e, kým sa veci posunuli, zatiaľ čo teda e, humanitárna pomoc e, zo strany Európskej únie to trvalo veľa dlhšie, takže sme veľmi radi, že vás tu máme. Áno, my v rámci Svetovej banky sme veľmi konzervatívni, pokiaľ ide o vypracovávanie a implementáciu projektov. Na jednej strane sa nám podarilo dosiahnuť výrazné pokroky, pokiaľ ide o riešenie eh, chudoby. Na druhej strane to ale prinieslo viacej kontrol a eh, systém rovnováh a to spomaluje naše kroky. Čiže musíme eh, nájsť spôsob, ako tieto veci zosúľadiť a to pripúšťam Pán Michael Galler z APP. Ďakujem pekne. Povedali ste, že v oblasti humanitárnej pomoci a reakcie na krízy chcete byť e, proaktívna. Predpokladám, že s hodnými partnermi chcete, pokiaľ možno, pripraviť sa čo najlepšie na tie núdzové prípady, kde vnímate aj na základe vašich do, do, skúseností už aj zo Svetovej banky, už predchádzajúca otázka tam smerovala, kde vidíte nejaké deficity EÚ, pokiaľ ide o spoluprácu s medzinárodnými a multilaterálnymi organizáciami, ako by ste to chceli zlepšiť Okrem toho je podľa mňa veľká škoda, že e, nechcete nejakým spôsobom zasahovať iným kolegom do ich portfólií, či už je to kolega Ashton, alebo Piebalgs, alebo to oni neboli tak skromní. E, vy hovoríte v princípe, alebo v podstate pod motom medzinárodná spolupráca a ak to e, budeme extenzívne interpretovať, tak kolegovia si to uchmatnú. Eštonova bola horšia, vy ste oveľa lepšie vystupovali, takže mali by ste podľa mňa nejakým spôsobom nárok si robiť na niektoré veci. Ďakujem pekne. Nedezignovaná komisárka. Obviously. Je evidentné, zjavne teda berem veľmi vážne túto pripomienku a posledná vec, ktorú by som chcela byť, je byť nejakým spôsobom odpojená od toho, čo má byť mojou e, oblasťou zodpovednosti, pretože tým pádom by som mohla vykonávať e, svoju funkciu. Zodpovednosť e, je spojená s delegovaním. V prípade, že mám mať zodpovednosť, tak musím dostať isté pridelené isté úlohy a musím mať možnosť vykonávať tú svoju prácu. Ďakujem pekne však za toto upozornenie a ja sa tým budem vážne zaoberať. Ďakujem. Est-ce que vous savez, euh, Máte ešte doplňujúcu otázku? Áno, akože vlastne popri e, z, z mimovládnych organizáciách takisto existujú aj parlamentári a medzinárodní diplomáciu a chcel som sa spýtať, že či vidíte aj e, tie, tieto parlamentné zhromaždenia, ako napríklad naši spoluprác, naši poslanci majú Euromed, Euro, Nest, AKT a podobne. E, napríklad, e, v, čo sa týka situácií v, vlastne tuto vlastne e, máme núdzovú situáciu na Haiti, ale my takúto situáciu máme aj na Tenerife. Ehm, um, I would, I would definitely be there. Ja budem presne tam, kde je potrebné, čiže môžete sa spolahnuť na to, že budem pristupovať tejto práci seriózne, budem sa snažiť e, byť v teréne a myslím si, že poslanci sú práve E, parlamentári sú teda e, zvolenými zástupcami ľudí a občanov, takže e, ja budem zodpovedať sa voči vám, ale toto je, musím od, uznať, že ja potrebujem sa trochu viac o tom to ešte poučiť a aká je teda hodnota, ktorú ja môžem priniesť aká je úloha nich, ale budem sa snažiť byť tam prítomná vážne, kde je moja pozícia a kde mám byť last question is for Mr. Gay. Posledná otázka pána Gay Michela. President, Commissioner Designate, I Pani komisárka, navrhná komisárka som vám položila práve poslednú, prvú otázku a mám teraz privilegium položiť vám poslednú otázku. Za koordinátorov EPP by som vám chcel zablahoželať za dneš, váš dnešný výkon. Ehm, chcel by som vám povedať, viete o tom, že my vám, vám vadíme veľkú dôveru, verili ste v to, že berlínsky múr niekedy padne a padol, my dokážeme ehm, poraziť aj chudobu a keď urobíme dnes večer nejaké odporúčanie, ehm, my sme vieme, že 500 miliónov ľudí v Európe a 30 eh, členov tohto výboru musí úzko spolupracovať. Eh, eh, budeme mať možnosť obratiť sa na vás, budeme môcť s vami diskutovať. Očakávam, že budete s nami spolupracovať, pretože bez tohto všetkého sa nám nakoniec nič nepodarí. Veľmi pekne ďakujem, držím vám palce. We now have the follow-up questions. Ešte máme e, nasledujúce, doplňujúce otázky k tomuto poslednému kolu. Tie sú otázky, ktoré mám zaporať ja, ale myslím, že to, čo hovoril pán G. Mitchell, to nebola otázka, pravda? Čiže na to sa neodpovedá. Teraz ja tu mám ešte otázky. That has come from the political groups. Ešte tu mám doplňujúce otázky z politických skupín, teda bez e, medzinárodného práva pre humanitárnu pomoc. Bez ohľadu na to, aké máme dobré zámery poskytnúť pomoc e, tým, ktorí nemajú hlas, e, ak to vlády odmietnú, akým spôsobom to dokážeme prekonať? Minutes, Dve minúty na odpoveď. Obávam sa, že začiatok tejto odpovede bude s veľkými ťažkosťami, pretože iba udržateľný rozvoj, ktorý ľuďom vytvára priestor pre voľbu, im zároveň umožňuje prosperovať. A to vedie k dohodám, k vládnym dohodám, ktoré sú demokratické a jedine vtedy by sme Mm, nemuseli čeliť katastrofám a obmedzeniam v prístupe k tým, ktorí e, to najviac potrebujú a pomôcť im. V moje portfólio úplne závisí od úspechu vo zvyšnej práci únie, hlavne v rozvojovom portfóliu. A ja samozrejme som veľmi vysoko motivovaná preto, aby som podporila e, komisára pre rozvoj, pretože je to len vtedy, keď ľudia sú slobodní a majú možnosť voľby. Ich hospodárstvo funguje jedine vtedy. Môžeme skoncovať s týmito problémami, ktorým dnes čelíme. Ďakujem pekne. Mm. Mám veľa pomoci, alebo asistencia zo strany sekretariatu je značná, hovorí pani predsednička. No a teraz e, sme na konci e, tohto vypočutia. Ďakujem všetkým za otázky a za odpovede našej dezignovanej komisárky pani Georgieva. Teraz máte slovo, ak si to želáte, aby ste mohli vysloviť záverečné slova. Máte slovo na 5 minút. Pani predsedníčka, táto diskusia bola veľmi bohatá. Nemusím hovoriť veľa na záver e, s výnimkou toho, že vám chcem poďakovať za príležitosť, za otázky, ktoré ste mi položili, za myšlienky, ktoré som si zaznačila. Zdá sa, že je to veľmi dlhý zoznam, ale určite sa budem venovať všetkému, čo sme hovorili v tejto miestnosti. A s vašim dovolením by som využila ja by som sa snažila hovoriť veľmi stručne a s vašim dovolením by som vám poďakovala a zároveň vyslovila jeden veľmi osobný komentár dnes má moja mama 89 rokov. Bola by som s ňou, ale som tu. Chcem povedať, že mám tu ešte, ešte taký posledný sľub, ktorý chcem predniesť. Moja matka vždy verila v Európu, žila, prežila druhú svetovú vojnu, rozdelenie v Európe potom zjednotenú Európu a čo odo mňa chcela bolo, že sa chce naučiť francúzsky a to som nesplnila, takže sľubujem svojej matke, ak bude a budem potvrdená, eh, tak sa posnažím, aby tá francúzština bola dobrá. madame la commissaire désignée qui nous... Pani dezignovanej komisárke, my určite vám mnohí pomôžeme, aby ste dosiahli tento cieľ a predtým, ako ukončím dnešnú schôdzu, pripomínam koordinátorom, že hodnotiace stretnutie, vypočutia sa uskutoční s zatvorenými dverami o 16.30 v sále ASP 5G3. Končím schôdzu. Príjemný večer vám všetkým.